So, ja, ja. Dear colleagues, may I ask you to take... Milí kolegovia, prosím, posadte sa. Srdečne vás vítam. Prvý deň do vám roku. Ja sa nesnažím nejak nahradiť Sharon na kresle predsedničky. Bohužiaľ, je chorá. No a aj napriek tomu dúfa, že ešte dnes večer sa dostaví e, do Bruselu a možno príde na zasadnutie koordinátorov, ale na dnešnej schôdzi sa nezúčastní. No a v neprítomnosti želáme, nech sa aj polepší, takže na úvod vám hneď zaželám všetko dobré do nového roku, veľa zdravia, šťastia a spokojnosti. No a dúfam, že aj v sa budeme tešiť z dobrej spolupráce, no a dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť konkrétne pokroky v riešení krízy, pretože už pred rokom sme dúfali, že dnes budeme oveľa ďalej, ako sme. No a tým pomalým tempom, akým postupujeme doteraz, sa nám cieľa nepodarí dosahovať. Práve naopak. Naša globálna pozícia sa oslabí skôr. No a ako prvý bod programu nemám teda žiadne mimoriadne oznámenia. No preto prejdeme k prvému bodu a to je správa, správa o No dobre, prijatie programu. Predpokladám, že nikto, keďže nikto sa nehlasil, že program je prijatý. No a tým prechádzam k prvému bodu programu a to je inými slovami k tretiemu bodu programu a to je daň z finančnej transakcie. Ani Podimata je spravodajkyňa. vidím, že práve vkročila do sály pred dverami poskytovala interviu, dúfam, že všetko dobre dopadlo. No a že máš teraz dobrú náladu a oboznámiš nás so svojimi myšlienkami daní z finančných transakcií. Takže máš slovo, nech sa ti páči. A ja. Entschuldigung, ich habe äh, eine Wortmeldung hier von unserem Freund. Ešte jedno oznámenie nášho kolegu Žana Paula Gozesa. Pán predseda, najskôr vítam alebo zdravím predsedu schôdze to je zdrojom nádejí a chcel by som zaželať mene PP všetko dobré a upozorniť, že počas formovania španielskej vlády sme stratili dvoch eh, kolegov, pána Margaja, ktorý bol menovaný ministrom zahraničných vecí Španielského kráľovstva a Inigo Mendes de Vigo bol menovaný štátnym tajomníkom pre európske záležitosti, takže toto je krajina, ktorá si dokáže vybrať svojich ministrov eh, z tých najlepších zdrojov. Ďakujem. Ďakujem pekne No a gratulujem obom kolegom za ich povýšenie. Ich habe dann noch eine Wortmeldung von Karl Haglund. Karl? Karl, you ask for the floor. Karl Haglund, ty si ešte požiadal slovo, nie? No, dobre. Takže, Ani, dostávaš slovo ty teraz. Nech sa ti páči. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Γολφ, ε, θέλω να σας ευχηθώ πρώτα απ' όλα ε, καλή χρονιά Ďakujem pekne. A ja by som chcela začala všetkým šťastný nový rok. No a dúfam, že rok 2012 bude rokom, ktorý nájde riešenie krízy. No a dúfam, že to bude rok, v ktorom Európsky parlament a náš výbor bude zohlávať silnejšiu úlohu ako doteraz. Dúfam, že sa nám podarí eh, vyriešiť krízu a dosiahnuť ďalší pokrok a rast posilniť EÚ. No a tým, kolegyne, kolegovia, by som chcela povedať, že sa veľmi teším z toho, že začínajú naše práce prvou výmenou názorov a konkrétne o návrhu komisie, ktorý bol predložený koncom septembra 2011 a ide o daň z finančných transakcií. No a skutočne je to veľmi aktuálne. to návrh, ktorý je veľmi dôležitý. No a dôležité, dôležitý bol summit minulý december, kde sa dohodla nová, nová e, dohoda, výnimka pre Veľkú Britániu, čo dúfam je len dočasné, ďalej rozhodnutie Francúzska o daní, ktorá daní z finančných transakcií, ktorá bude jedno, jedno, jednostranne zavedená. No, uvidíme, ako prejde dnes. Prebehne stretnutie medzi Merkelovou a Sarkozy. Ja by som chcel povedať, že návrh Komisie pre daň, Európsku daň z finančných transakcií je prvý krok ku globálnej dohode. My sme na to neustále upozorňovali a je veľmi dôležité uvedomiť si to. Podľa nášho názoru nám to dáva za pravdu. Európsky mhm. parlament už prijal dve uznesenia v roku 2010 aj v marci 2011. No a žiadali sme komisiu presne o niečo podobné. No a teraz k rámcu. Argumentácia komisie je jasná a má tri hlavné argumenty. Dva hlavné, to je príspevok finančných inštitúcií na nákladoch krízy. To znamená, že investičnú záťaž nemôže znašiť len jedna strana. A ďalej tvorba a budovanie konkurencieschopnosti v oblasti služieb, a zdaňovanie. No a myslím nad tým hlavne na eh, výnimku finančných alebo vyňatie finančných služieb z DPH. A samozrejme, ďalšou dôležitou vecou je vytváranie stimulov. No a nová regulácia pre finančný sektor, že existuje reforma finančného sektora, ktorá sa zavádza, ale a tá sa doplňa, mala by to byť teda doplňanie, doplňujúci nástroj. A môže táto daň prispieť k tomu, že niektoré transakcie budú zrušené, hlavne tie, ktoré spôsobujú nestabilitu. <coughs> Už sa dosť o tom hovorilo aj v pozmeňujúcich návrhoch parlamentu. No a dôležitý je aj tretí argument, treba predísť roztrieštenosti na trhoch, na finančných trhoch, ktoré sa neustále zhoršuje, pretože čoraz viac sa zavádzajú jednostranné zdaňovacie opatrenia. A majú rôzne dopady na finančný sektor. No a to je tretí argument komisie, vyriešiť roztrieštenosť na spoločnom vnútornom trhu. A to je veľmi aktuálne podľa môjho názoru. Hovoríme o novej dohode, tiež o novej dohode o dozore a koordinácii v rámci EÚ. Myslím, že daň z finančných transakcií je pevnou súčasťou nového prístupu, nového rámca, ktorý dnes vytvárame, pretože je nepredstaviteľné, že nové hospodárske riadenie no, bude spočívať len na rozpočtovom, rozpočtovej koordinácii. Nie, treba hľadať aj druhý pilier, pretože potrebujeme silné a účinné hospodárske riadenie. No a to na úrovni 27 štátov. V to dúfame, ale a myslím, že najskôr sa to bude týkať len eurozóny a teraz jednotlivým elementom návrhu. Ja to pokladám za dobre vypracované, vyvážený návrh. Zohľadňujú sa tu na tie najväčšie hrozby z rôznych strán. Je tu o nebezpečenstvo daňových únikov a daňových podvodov rôznou aplikáciou v jednotlivých členských štátoch. Dôležité je aj nebezpečenstvo a to, že zvýšené náklady budú znášať spotrebitelia, <clears throat> ďalšie opatrenia. No a zdôrazňuje sa tu osobitne aj to, že finančné inštitúcie musia znášať daň. No a ďalej hovoríme o obmedzenie alebo ohraničenie, že teda treba dôraz klásť na konkrétne kritéria. Objasním to. E, rozsah pôsobnosti, a to tiež viete aj vy, čítali ste si návrh, ide o, o to, aby všetky transakcie s finančnými produktami, či už si to dlhopisy, podiely a tak ďalej, ak jeden partner má sídlo v EÚ. A to sú dôležité predpoklady, na to, aby sme zabránili daňovým únikom. No a súčasne je daňový vymeriavací základ, ktorý sa zjednodušuje. Je to zjednodušie pre jednotlivé orgány a s pohľadom na aplikáciu a príjmy z daní. Ďalej sú tu výnimky ktoré slúžia rovnakému cieľu. Poviem to tak stručne a rýchlejšie. Pre tých, ktorí to nečítali, sú tu výnimky pre primárne trhy. To môžu byť eh, dlhopisy alebo iné eh, obchody a transakcie. Ďalej sú tu pôžičky pre domácnosti, podniky, ale aj v rámci každodenných finančných aktivít, ako napríklad e, platobné transakcie a ďalej tiež transakcie s Európskou centrálnou bankou a národnými centrálnymi bankami. No a to znamená, že takéto transakcie zohrávajú veľmi dôležitú investičnú úlohu. To, je, to si treba uvedomiť. Tiež o transakcie, ktoré sú orientované a prispôsobené spotrebiteľovi transakcie, ktoré sú dôležité pre každodenný život spotrebiteľa. No a ja si preto myslím, že návrh sa minimálne snaží a myslím, že sa to aj darí navrhnúť daň a to sme mali za cieľ aj my, navrhnúť daň, ktorá by bola faktorom a pre transakcie, ktoré sa odzakadľujú a majú dopad na reálne hospodárstvo. Kolegyne, kolegovia, to je veľmi dôležitý argument pre tých, ktorí vidia, že daň z finančných transakcií, alebo ktorí sa boja daň z finančných transakcií, Čo si každý predstavuje, keď hovoríme o investíciách, investície do reálneho hospodárstva, o tomto návrhu tie investície sa podporia. No a teraz sú tu dva osobitné aspekty, na ktoré by som chcela poukázať. Najskôr je tu jeden uh, poťažujúci faktor a to v kombinácii s veľmi nízkou sadzbou, o ktorej sa hovorí. Faktor No, daň sa vzťahuje na každú transakciu a nie na celkovú celkový objem na konci transakčného dňa, čiže zaťažené sú transakcie podľa ich frekvencie. No a predtým, než prídem k záveru, tak čo sa týka, chcel by som povedať ešte niečo o geografickej pôsobnosti. Je známe, že návrh má veľkú podporu, ale samozrejme existujú aj, aj kritici. No a myslím, že sa treba do, dohodnúť na úrovni 27 štátov a to musí byť primárny cieľ na všetkých. Samozrejme neznamená to automaticky, že v prípade, ak jeden členský štát by to nechcel podporiť, nemôžeme tým trpieť všetci. v rámci EÚ. A teraz ešte stručne k princípu sídla alebo príslušnosti. Čiže nie je dôležité, kde sa uskutoční tá transakcia, ale dôležité je, kde je sídlo minimálne jedného z partnerov, minimálne jednej, jednej zo strán transakcia. Myslím, že to je veľmi dobré rozhodnutie komisia uplatní tento princíp, pretože tým reaguje na argument protivníkov tejto dane a že tu je hrozba toho, že transakcie sa presťahujú, premiestnia niekam inam. No a podľa tohto princípu pomocou tohto princípu sa na to reaguje. No a ja myslím, že väčšina transakcií je tým príslušne odbavená. No a strany, ktoré majú sídlo v EÚ, majú povinnosť platiť a odvádzať daň. No a je možné, aby teraz nejaká, nejaká finančná inštitúcia alebo účastník trhu neplatil daň, pretože nestačí, ak sa transakcia uskročí mimo EÚ, nie sídlo, by muselo, sídlo firmy muselo, muselo byť mimo EÚ. No ale ešte predtým, než ukončím svoju prezentáciu, tak si treba uvedomiť, že je tu ešte istá, sú tu ešte isté nedostatky princíp uplatňovania alebo princíp eh, sídla znamená, že sa zapájajú aj inštitúcie zahraničné, ale transakcie, ktoré sa uskutočnia na pôde EÚ medzi zahraničnými, zahraničnými firmami nie sú zdaňované. Takže to sú akcie, dlhopisy, európske podiely a dlhopisy, ktoré, ktoré, s ktorými ale obchodujú, eh, obchodujú firmy, ktoré nemajú sídlo v EU. To teda znamená, že keď sa európske inštitúcie zdaňujú za, za transakcie v zahraničí, tak dlhopisy a cenné papiery iných sa nezdaňujú, ak tieto ak s nimi obchodujú neeurópske inštitúcie. To je samozrejme téma, ktorú, ktorú treba ďalej skúmať. Riešením by mohla byť istá kombinácia. Kombinácia tohto princípu, ktorý navrhuje komisia, totiž kombinácia princípu príslušnosti alebo sídla s, s princípom krajiny vydania ceného papieru. To je, to bude ešte, ešte predmetom debát a diskusí so špecialistami a uvidíme, ako sa to bude dať vyriešiť. No a ešte k zdaňovaniu e, komisia neudáva žiadny konkrétny faktor, ale v podstate už vieme, musí to byť nízky faktor 0,01 pre derivátové produkty a 0,1 pre podiely a dlhopisy. Návrh komisie podľa mňa je skutočne dobrým návrhom. Je to realistický návrh. Je to, navrhuje sa nízka sadzba v kombinácii s inými technickými technickými čertami tohto návrhu. No a myslím, že to je jedna e, ďalšia z možností, e, ktorá ukazuje, že neexistuje hrozba presunu a odsunu. A není hrozba straty konkurencieschopnosti európskych e, poskytovateľov služieb. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne Ani Podimata za úvod témy. Okrem tieňových spravodajcov, ktorí dostanú slovo hneď, eh, sa prihlásili mnohí do diskusie a preto všetkých žiadam, aby sa vyjadrili čo najstručnejšie, pretože nedodržíme inak čas. Takže najskôr tieňoví spravodajcovia, predtým, než dostanú slovo ostatní a ako eh, prvá dostala slovo Sepa Pietikejnen za APP. E Thank you, Mr. President. Ďakujem pekne, pán predseda. Komisia má v e, tomto v tejto téme veľmi správny prístup, pokiaľ ide o fragmentáciu vnútorného trhu, ktorej sa musíme vyhnúť a musíme vytvoriť e, ten správny, správne prispieť k zberu takýchto zdrojov a napraviť dôsledky finančnej krízy a vytvoriť e, alebo napraviť situáciu na trhu hoci parlament pri viacerých príležitostiach povedal, že by bolo dobre, keby sme mali medzinárodnú dohodu o daní z finančných transakcií, tak ako sa to už dohodlo v princípe na G20, s určitými výhradami. A mali by sme mať aspoň európsky systém dane z finančných transakcií. Hoci vieme, že nie je realistické že sa dosiahne takáto medzinárodná dohoda bez toho, že by sa začala diskusia, bez toho, že by boli urobené konkrétne kroky, ale zdá sa, že najlepším riešením by bolo mať e, niečo na úrovni Európskej únie alebo časti Európskej únie, aby nekonali členské krajiny same, tak ako sme to videli e, v posledných e, krokoch, napríklad zo strany Francúzska. Potom témy, ktoré treba opatrne preskúmať, tak ako to povedal už pán spravodajca. Je kľúčové, aby rozhodnutia, ktoré príjmeme, nenarušili hospodárskú súťaž alebo vytvorili nejaké neférové pravidlá medzinárodne alebo v, na európskom finančnom trhu. Hoci by som sa nebála toho, že finanční aktéry odídu z európskeho trhu, keď sa zavedie táto daň, pretože toto sa nestalo v iných oblastiach, kde funguje finančná regulácia. Európsky trh je príliš dôležitý na to, aby ho niekto mm, ignoroval. Je veľmi dôležité, aby sme začali s definíciami, Zdá sa jasné, pokiaľ ide o sériu definícií, ktoré máme už vo finančnej regulácii, teda v tejto oblasti. Toto ide v smere implementácie a technických e, detajlov. Právny základ je jasný. Kde problémy máme, je oblasť prevencií zneužívania, e, teda v týchto sektoroch daňových únikov, tak ako vieme veľmi často, sú to mm, detaily, ktoré narušujú implementáciu. Tam je veľa vecí, ktoré treba preskúmať podrobnejšie. Podrobne sa musíme pozrieť aj na otázku tretich krajín. Ja osobne by som nebola za zmiešavanie princípov pre rezidentov a iných princípov v legislatívach, pretože pravdepodobne by to viedlo k zmetočnej štruktúre. Veľmi dobre chápem a podporujem tento prístup eh, podľa miesta pobytu v členských krajinách, ale z technického hľadiska trh, alebo prístup založený na trhu by bol oveľa jednoduchší a reálnejší. Potom je veľmi dôležité, aby boli vylúčené primárne trhy, aby sme nevytvorili príliš veľkú záťaž na malých spotrebiteľov alebo malé stredné podniky, hoci musíme uznať aj tú skutočnosť, že všetky dodatočné poplatky ponesú e, spotrebiteľi, ale tak to platí aj v iných e, prípadoch zdaňovania. Čiže toto by som nevidela ako nejaký e, vážny principiálny problém. Potom je tu ešte veľa podrobných otázok, ale myslím, že k tomu by sme sa mohli vrátiť neskôr. Len jedna vec. Ak by bola nejaká diskusia o o daní z finančných transakcií eurozóny, tak do úvahy musíme brať e, nariadenie MIFID a ako čo najlepšie e, definovať ten výkon, pretože inak budeme mať vnútorne veľké rozdiely. Ďakujem. E, Ďakujeme pekne, Sirpa. Poďme ďalej. Nasleduje skupina ALDE. A tu si udelujem slovo sám sebe keďže som denným spravodajcom. Takže z mojej strany naozaj stručne 2 či 3 body. Priznávam, že v minulosti som stále bol kritikom tzv. Tobinovej dane. Všetci vieme, že táto daň nie je to, o čom tu teraz hovoríme. Tobinová daň sa týkala v zásade iba devizových operácií a my tu hovoríme o finančných transakciách. Takže som zmenil názor a pokojne to tu priznám, aj v prítomnosti ostatných stále ešte kritických liberálnych kolegov. Zmenil som názor, lebo som konštatoval, že finančný sektor, to je moje subjektívne hodnotenie, lebo finančný sektor sa nepoučil z krízy tak, ako sme očakávali. A preto neexistuje iná možnosť, ako prijať príslušné opatrenia aj daňového charakteru. A takto teda vezmeme finančný sektor na zodpovednosť. Toto je jedna z možností. Ja som tie celé považoval vždy za rozumné, ale myslel som si, že finančná daň nepovedie k ich dosiahnutiu, pretože možnosť vyhnutia sa prechodu do iných regiónov, že táto možnosť skutočnú realizáciu znemožňuje. A kompliment na adresu komisie. Podarila sa naozaj taký veľmi šikovný šachový ťah tým, že sa zaviedol e, princíp sídla, prípadne e, princíp vydavateľskej krajiny v prípade euro, eurozóny a tento nový postup tento nový postup iste prispieje k tomu, že príjmy z daní do veľkej miery, ak nie až na 100%, budú úspešné. Takže je to naozaj realistická cesta. Napriek všetkému tomu by mi bolo ľúto, keby sa nám nepodarilo tú daň presadiť. Ja viem, že na globálnej úrovni to možno nie je, ale presadí to aspoň na úrovni Európskej 27. Pretože to najhoršie, čo nám hrozí, je to, že v priebehu krízy dôjde k ďalšiemu rozdeleniu Európskej únie toto je negatívny dopad a v tomto zmysle chápem aj obavy krajín ako Švedsko alebo Veľká Británia. Takže je potrebné nájsť nejakú cestu, ktorá umožní všetkým krajinám Európskej 27 eh, schváliť tento projekt a osvojiť si ho, to by bolo pekné. Ide o daň, ktorá by mala mať taký orientačný charakter, mala by sa vymeriavať a zavádzať tak, aby sa dosiahlo určité správanie daňových subjektov. A tu je zámerom to, aby tí, ktorí v zásade robia také finančné transakcie, ktoré nesúvisia s reálnym hospodárstvom, s reálnou ekonomikou, teda sú to transakcie, je to proste čistý pohyb peňazí s cieľom dosiahnuť ďalšie zisky bez nejakého produktívneho príspevku k reálnej ekonomike, že títo budú musieť platiť. A keď sa podarí dosiahnuť takýto účinok, tak e, je to v poriadku a dosiahneme naše ciele. To, že v konečnom dôsledku spotrebiteľ bude musieť znášať toto daňové bremeno, aspoň teda do veľkej miery, nuž to je pravdepodobné, takmer isté, tak je to v prípade všetkých týchto opatrení, že v konečnom dôsledku sa aktéry budú vždy snažiť dodatočnú záťaž presunúť na spotrebiteľov. Takže napriek tomu by sme však nemali váhať vydať sa cestou tohto projektu. Takže aby som to zhrnul. Dosiahli sme určitý pokrok, pokiaľ ide o realistický prístup k tejto politike. Komisia sa naozaj toho chopila veľmi šikovne. A teraz uvidíme, ako sa to podarí pretaviť do praxe. Chápem to, že pán Sarkozy teraz hovorí, že zavedie tu daň aj sám. Chápem to, ale mrzí ma to, lebo by to iste nepoviedlo k žiadanému cieľu. Ak to nepôjde na úrovni 27, tak to musí ísť pri najmenšom na úrovni eurozóny. Ale keby sa to nepodarilo, aby teraz jednotlivé krajiny začali príjmať také či onaké dane, tak by vznikol totálny chaos a došlo by k totálnemu rozdeleniu v Európskej únii. A to je predsa to posledné, čo chceme. Mám tu aj zástupcu komisie, tomu dám slovo nakoniec. Ale teraz pokračujeme eh, s tieňovými pravodajcami a teraz Ivo za ECR. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr by som chcel všetkým kolegom zaželať všetko dobré do nového roka. Myslím, že všetci si želáme dobrú spoluprácu. Pán predseda, aj ja budem stručný podľa vášho vzoru? Najskôr, a tým začať musím, Myslím si, že ako spravodajkyňa, tak Európska komisia pri predkladaní tohto návrhu vychádza zo základnej myšlienky a to tej, že zavedenie tejto dane je opatrením, ktoré má trestať banky za chyby v rozhodovaní, ktoré spôsobili krízu. Ja sa s týmto východiskom nestotožňujem, rád by som s ním polemizoval, pretože sa nachádzame v priebehu tej krízy, takže je veľmi zložité stanoviť, kto je za čo zodpovedný. A po druhé, nemyslím si, že to boli banky, ktoré dlhodobo celé roky hospodárili chybne vo verejných rozpočtoch. To predsa boli jednotlivé krajiny. Banky im veselo požičiavali na takéto hospodárenie, takže by som bol veľmi opatrný, pokiaľ ide o takéto trestanie bank. Myslím si, že by sme mali byť navzájom otvorení v tom zmysle, že akýkoľvek poplatok, akákoľvek daň, ak dôjde k jej zavedeniu, tak banky ju možno krátkodobo absorbujú, ale dlhodobo ju iste prenesú na svojich klientov, svojich zákazníkov. Takže tak či tak dôjde k tomu, že budú potrestaní zákazníci. A banky ak teda to východisko platí, že ich chceme vychovávať, tak e, banky touto cestou iste nevychováme. Okrem toho, a tu si naozaj trúfam odporovať, myslím si, že ani opatrenia o sídle jednotlivých finančných inštitúcií, že ani tento princíp neošetruje to, že finančné inštitúcie a banky, aspoň mnohé z nich, nemusia opustiť priestor Európskej únie. Stať sa to môže, môže k tomu dôjsť. A myslím si, že momentálne, kedy operácie sú veľmi rýchle, elektronické, pre mnoho bank je to situácia, ktorá je otázkou niekoľkých týždňov, možno dokonca dní. Po tretie, a toto je pre mňa naozaj vec veľmi závažná, ak daň z finančných transakcií budeme vyberať ako súčasť príjmov európskeho rozpočtu, tak je to precedens. Bude to poprvýkrát v histórii európskeho integračného procesu, kedy Európska únia bude mať svoj vlastný zdroj príjmov ktorým bude, aspoň teda z časti, hradiť niektoré zo svojich výdavkov. A do budúcna toto môže byť z môjho pohľadu nebezpečný precedens, kedy niektoré z inštitúcií EÚ už nebudú potrebovať národné štáty a teda sa zmení vzťah inštitúcií a štátov. A ešte posledný bod. Tým je daň z finančných transakcií ako nástroj vyhnutia sa daňovým únikom. Ja osobne si trúfam tvrdiť, že tak, ako je navrhovaná táto daň, tak to s daňovým únikmi nemá nič spoločné. Ehm, dokonca si myslím, že to môže dokonca uľahčiť mnohé z daňových únikov. Takže v rámci prvej výmeny názorov sa staviam ako teň k tomuto návrhu za ECR veľmi opatrne, respektíve skepticky. Ďakujem, pán predsedajúci. Äh, er- Ďakujem, Ivo. A teraz pán Kamfán za zelených. Bien, bonjour. Dobrý deň. Budem stručný, pretože pán predseda už e, toho veľa povedal. Ani Podimata povedala ten základ a my politicky to podporujeme. Prvý prvok môjho príspevku sa týka princípu sídla. Myslím si, že sa musíme o toto opierať, pretože je to systém, ktorý skutočne umožňuje reflektovať na niektoré otázky, ktoré by mohli byť problematické, ak by sme mali systém trhu. Ani zase na druhej strane povedala, že si musíme položiť otázku hľadom iného možného princípu a síce princípu európskeho, teda akýkoľvek je finančný aktér, či už je to klient, sprostredkovateľ, akékoľvek je to finančné miesto alebo miesto transakcie, ak je to európske, ak je to povinnosť v európskom štáte, alebo je to nejaký derivát, tak si môžeme položiť otázku ohľadom toho, kde vyberať túto daň, hoci finanční aktéry nie sú Európanmi. Neviem, či sa na tomto zhodneme, ale myslím, že si to zasluhuje e, položenie takejto otázky. Aspoň v niektorých prípadoch, kde princíp sídla nebude úplne uspokojivý. Druhý prvok ktorý bude v centre našich diskusí, je otázka eh, európskej eh, škály Samozrejme, všetci si želáme svetovú daň, všetci si želáme daň na úrovni 27 a je jasné, že teda ja dnes nevidím, ako britská vláda by mohla v ďalších týždňoch zmeniť e, názor. Aspoň nemám také informácie, ktoré by išli týmto smerom. Čiže musíme si položiť e, už dnes takúto otázku. Toto bude pridaná hodnota správy, na ktorej práve pracujeme. A síce či to bude v rámci 27. -čky. Bude tam minimálna koherencia, teda aspoň minimálne v rámci eurozóny. Ak na toto nenájdeme politickú dohodu, tak si musíme položiť otázku aj technického charakteru. Aké sú podmienky, aká, akú má reálnosť takáto daň pod úrovňou jednotného trhu? pretože budeme mať problémy v rámci jednotného trhu hneď, keď pôjdeme pod tento rámec. Ak chceme, aby sa toto realizovali pod úrovňou jednotného trhu, tak sa musíme pozrieť na technické nástroje. Ako budeme vyberať túto daň bez toho, že by sme porušili pravidla jednotného trhu. Už tu boli určité návrhy zo strany zelených a radi ich znovu položíme na stôl. Tretí bod Kto bude konečným plátcom? Viacerí povedali, že to budú spotrebitelia. Keď sa pozrieme na to, kto dnes lobuje, aby sme sa vyhli tomu, že táto daň vstúpi do plátnosti. A keď sa pozrieme, odkiaľ e, je tá väčšina transakcií každodenných, tak vidíme, že sú tu dva veľké typy aktérov, a síce spoločnosti, ktoré majú vysokofrekvenčné obchodovanie a potom ktoré obchodujú na svoj vlastný účet, nie za účelom alebo nie v prospech svojich klientov. Či majú platiť banky, ako budú banky znášať náklady. Musíme odlišovať služby pre klientov a služby na ich vlastný účet, pretože koneční spotrebitelia budú nositeľmi toho bremena. Čiže to sú dva, dve kategórie aktérov, teda združenia lobbystov v USA s rozšírením v Európe, ktorí sú proti tejto dani. A toto združenie je zložené zo spoločností, ktoré majú vysokofrekvenčný trading alebo obchodovanie. A posledný bod, ktorý je tiež aktuálny. Chcem pána Klinca uh, ukľudniť eh, ohľadom tej francúzskej vôle konať sami. Ehm, počas obedu s pani Merkelovou francúzsky návrh, ak by sa teda Francúzsko rozhodlo ísť samé, kým sa Európa rozhýbe, tak to sa týka iba akcií, žiadnych derivátov alebo nejakých obligácií. Ide o nahradenie burzovej dane, ktorá bola v roku 2008 zrušená Sarkozym. Čiže chceli by sme sa vrátiť k francúzskej dani, ktorá bola zrušená touto vládou. Je to francúzsko-francúzsky alebo franko-francúzsky problém a nenahrádza to európsku daň z finančných transakcií, čo je projektom, ktorý máme všetci spoločný. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz za GUE pán Klute. Ďakujem, Wolf. Áno, a ja by som všetkým chcel najskôr zaželať všetko dobre do nového roka a tiež pevne verím, že budeme mať dobrú spoluprácu aj v nadchádzajúcom roku. Spravo Spravodajcom za nás je pán Portáž, dnes tu žiaľ nie je, takže v jeho mene by som chcel vystúpiť. V zásade podporujeme túto záležitosť a toto sme už vyjadili aj v iniciatívnej správe pani Podimata. Predložili sme v tomto zmysle pozmeňovacie návrhy a takto sme aj hlasovali. Pokiaľ ide o ten prístup sídla, chcem zdôrazniť to, čo tu už bolo povedané, teda, že toto je naozaj rozumná možnosť, ktorá sa tu navrhuje, tak, aby sme predišli daňovým únikom, keby to bolo možné v rámci eurozóny naštartovať eh, daň z finančných transakcií. Lepšie by bolo, keby to prebehlo na úrovni celej EÚ, ale ak to inak nepôjde, tak existuje aj takáto možnosť eh, toto celé eh, nejakým spôsobom zreálniť, pokiaľ ide o Londýnsku City. Ešte by som chcel zdôrazniť jednu vec, ktorú zdôrazňujeme opakovane, a to, že chceme, aby sa na nákladoch krízy podielali aj banky. Toto je podľa mňa dôležité z politického hľadiska a nevyhnutné vzhľadom na tie úsporné balíky, ktorým sú vystavení naši občania. Myslíme si, že finančný sektor musí prevziať svoje zodpovednosti ten, kto má kontakt s voličmi, s voličskou základňou, tak iste neustále počúva, že je naozaj na čase, aby sa na nákladoch podielal efektívne aj finančný sektor. Takže prosím, nenímajme to ako nejaký trest, vnímajme to len ako primeraný podiel podielanie sa finančného sektoru na kríze, e, za ktorú je spolu zodpovedný. Či to boli štáty alebo finančný sektor, ako hovoril kolega z ECR, toto tie diskusie, ktoré by som sa nechcel púšťať. E, áno, chyby urobil aj finančný sektor, aj štáty, tak to skrátka je. Ale o to teraz nejde, teraz ide o to, aby tí, ktorí, ktorých sa to týka, aby všetci prispeli na to, aj zavádzame túto daň. Je potrebná regulácia finančného sektora. Toto tvrdia aj samotné sudcovia tohto sektora. Ja som cez víkend napríklad čítal, myslím, že to bol nejaký broker zo City of London, ktorý sa sám zasadzoval za to, aby finančný sektor sa troška scvrkol. A myslím si, že k tomu by mohla tiež prispieť aj daň z finančných transakcií, pretože ten sektor naozaj nadobudol obrovské rozmery toto musíme uznať. Pokiaľ ide o otázku daňových únikov, kolegyňa z EPP to už povedala, že Európa je taká obrovská, že tamto riziko úniku nie je nejaké veľké. Áno, keď si kladieme otázku, kam ľudia unikajú, kam by tak mohli uísť? myslím, že tých možností nie je až tak veľa. Pokiaľ ide o to presunutie na spotrebiteľov, áno, k tomu dôjde. Podniky všetky dane, ak je to možné, presúvajú ďalej na spotrebiteľov, ale podľa mňa toto nie je ten najhlavnejší problém. Spotrebitelia sú súčasťou tohto systému. Spotrebitelia dávajú bankám k dispozícii prostriedky, s ktorými pracujú. A tí, ktorí sa podielajú na tejto hre, tí ľudia, myslím, že musia toto na seba prevziať, pretože banky nie sú vlastníkmi kapitálu, sú len takými určitými sprostredkovateľmi, ktorí s týmto kapitálom pracujú. Takže tí ľudia, ktorí majú prostriedky, ktoré ich dali svedci bankám, tak sa musia podielať takýto prerozdelenie z hora nadol. Ja v tomto rámci považujem za úplne priateľné. Takže my s týmto problémy nemáme. Um, naozaj si myslím, že k takémuto presunu na zákazníkov, že k nemu dôjde. Vo všeobecnosti je to podľa mňa dôležitou súčasťou celej regulácie finančných trhov na európskej úrovni, takže dúfam, že sa to presadí a že aj nie zo strany Británie, Británie, že aj toto nie sa postupne zmení na áno. Toľko teda z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Klute. Mám tu ešte 12 prihlášok o slovo a potom ešte komisia a na záver spravodajkyňa. Takže tí, ktorí teraz budú vystupovať, tých poprosím, aby sa naozaj pokúsili byť struční. Minúta, maximum 1,5. Takže kto bude vystupovať a v akom poradí? Vicky Ford, dann Karl Haglund, dann Liam Hoang Gok, Äh, Dirk Epping, Marta Andreassen, Jean-Paul Gauzès, Olle Schmidt, Marianne Thyssen, Sven Giegold, Danuta Hübner, Werner Langen, Udo Bullmann. Also als erstes Vicky Ford. Takže Vicky Ford ako prvá. Happy New Year. I hope... Ďakujem šťastný nový rok. Dúfame, že rok 2012 bude rokom rastu hospodárskej súťaže a stabilizácie finančného sektora. Keď hovoríme o globálnej dani, Keby sme hovorili o globálnej dani, tak moje komentáre by boli iné. Chcem sa sústrediť na tému rastu, kto platí a čo to robí s likviditou, ktorá je kľúčová pre finančný sektor najskôr. Vlastná štúdia dopadu komisie ukazuje, že to naruší rast e Európskej únie aspoň o 1,7 HDP. Predtým, ako vôbec zvážime tému potenciálnej dane z finančnej transakcií mimo EÚ. Mnohí kolegovia hovorili, že to nie je podstatné, ale skúsenosti zo Švédska a Spojeného kráľovstva hovoria o opaku. Čiže transakcie idú mimo a nebudú platiť finančné inštitúcie, hoci ja si myslím, že oni by mali prispieť um, rozumnou, rozumným podielom a myslím si, že daňoví poplatníci by mali prestať pomáhať finančným inštitúciám, ale kto bude platiť budú to vlastne európsky investori. A keď sa pozrieme na primárny trh, ak ho výjme, výjmeme, tak to nezabráni finančným transakciám na sekundárnom trhu, ktoré sú dôležité. A kto sú investormi? E, penzijné fondy. Máme penzínu krízu, e, takisto poistné, ktoré investujú poisťovacie spoločnosti Obávam sa e, o osud e, výrobných spoločností, ktorých chceme zachovať v Európe. Potrebujeme dlhodobé investície, potrebujeme týchto investorov fungovať do našich e, vládnych podielov, potrebujeme infraštruktúru, projekty, potrebujeme vytvárať pracovné príležitosti v globálnej ekonomike. A mali by sme dať finančné, daňové stimuly investorom, nie daňové e, tresty. Čiže dlhodobé investície budú ohrozené a toto je obava. Toto nepomáha dlhodobým investíciám. Niektorí hovoria, že je to malá položka 0,1%, ale moje dlhodobé plány v oblasti dôchodku alebo poistenia. Ja chcem, aby tam boli čo najmenšie náklady. Spojené kráľovstvo, USA, Nemecko, tam sú výnosy 2%. Ak môj penzitný fond bude kúpený v Nemecku, tak budem platiť 0,1% e, na vstupe, na výstupe to je 0,2% a v konečnom dôsledku stratím 10% z môjho ročného príjmu. A to nie je malý podiel. A potom ohľadom likvidity budem citovať. Vysoká kvalita likvidit, likvidných štandardov, to je pravdepodobne najdôležitejšia časť reakcie na krízu. Musíme sa vyhnúť e, budúcim ohrozeniam trhu. Toto sú slova spravodajcu Karasa k jeho správe o CRD smernici a teda musíme mať likvidný trh. V Spojenom kráľovstvo e, Ako teda možno definovať e, transakciu, ktorá je trhová a ktorá nie je trhová? Musíme si položiť otázku ohľadom likvidity. Ak toto by bola globálna e, daň z transakcií zo, bez možnosti realokácie, ja by som mala iný komentár, ale ak sa to bude zameriavať len tak, ako povedal pán predseda, E, ak by to malo teda váhu iba pri transakciách, ktoré nie sú nosné, moje komentáre by boli iné, ale bohužiaľ tá situácia je opačná. E. No. Dobre, prekročili sme tu jednu minútu pomerne výrazne. A ďalší sa budú musieť polepšiť. Karol Haglund, nech sa ti páči. E, ďakujem, pán predseda. Urobím maximum, aby som bol čo najstručnejší. Najskôr ďakujem spravodajcovi a ja mám určité obavy, niektoré z nich e, už povedala moja kolegyňa pani Ford. Je zvláštne, že nikto e, nerieši tú štúdiu dopadu komisie, ako povedala pani Ford, pretože táto dopadová štúdia nie je veľmi pozitívna voči implementácii tejto dane. E, vyzývam vás, aby ste si to čo najskôr prečítali Myslím si, že sa tu dosť dobre ukazuje, že tu budú problémy v implementácii dane. Potom obávam sa o, mm, toho, čo bolo povedané v súvislosti s vianočnou diskusiou, politických dôvodov, situáciou vo Francúzsku. Vidíme túto diskusiu, ktorá prebieha jedni nečakajú na druhý a ja sa obávam toho, k čomu to povedie z dlhodobého hľadiska. Zrejme, tak ako to kolegovia povedali, povedie to k tomu, že Briti budú mimo, Švédi budú mimo a z vývoja v Helsinkách. Ja sa veľmi obávam, čo sa stane na finančných trhoch, ak Štokholm bude mimo. Nikto nevie, čo sa stane ale to dosť dobre ukazuje, prečo e, sa mnohí z nás obávajú. Viem, že môj priateľ Ole Šmit sa tým zaoberá, toto bude zdrojom jeho nových aktivít. Bankové sektory sú integrované a ak čas škandinávskych krajín bude mimo, tak zrejme to bude zdrojom obav. Vidím, že tu tieto časti chýbajú v diskusie a uh, a z dlhodobého hľadiska sa historicky dokáže, že spotrebitelia a ostatní, takí ako my, ktorí investujú, v konečnom dôsledku budú platiť a nie bohatí bankári, ktorí z ideologického hľadiska sú za túto daň. Teda to by sme mali mať na zreteli. A vysokofrekvenčné obchodovanie tiež nás poskytuje, lik- e, zásobuje likviditou. No a ešte na záver, pán predseda, jedna vec, ktorú ja považujem za takú úsmevnú, keď si prečítate noviny, keď ste si čítali noviny počas Vianoc, keď sa o tom široko diskutovalo, tak ste videli rôzne spôsoby um, vynaloženia výnosov z, tej, z tejto dane. Ani Jensen, ktorá bola spravodajkňou pre vlastné zdroje, či by Niektoré krajiny chcú tieto prostriedky vynaložiť u nich doma, niektorí v EÚ, niektorí chcú, chcú vynaložiť na boj proti klimatickej zmenám, niektorí pre Afriku. Čiže teraz sa hovorí o tom, ako sa použijú zdroje bez toho, že by sme ich mali ešte vybrať, vybraté. Čiže nepovažujem to za rozumné. Liam. Hm, ďakujem ďalší. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že pán Haglund e, je, urobil takú karikatúru, pretože jedným z cieľom tejto dane je vy, e, vybrať zdroje pre komunitárne ciele podľa európskych pravidiel, ak je potrebné pomôcť africkým krajinám alebo štrukturálnemu fondom. Druhou obeťou tejto dane je, že to naruší systém špekulácií na finančnom trhu. A toto sú pravidlá, ktoré Európa uplatňuje zatiaľ, čo USA nie je. A chcem zablahoželať komisii, že rešpektovala svoje záväzky a my ako európsky socialisti e, ľutujeme niektoré iniciatívy, niektorí z vás o tom hovorili, iniciatívy, ktoré narušia kolektívnu prácu, ktorá práve sa implementuje. Takže veľmi presne k tejto kolektívnej práci komisia urobila dobre, že pracuje na základe princípu sídla inštitúcií, ktoré budú zdaňované, ale ja by som chcel zdôrazniť veľmi stručne ešte charakter transakcií, ktoré sú zamerané touto daňou. Nechápame, prečo sú dve e, sádzby. Jedna pre akcie a obligácie a druhá pre deriváty. A ešte menej chápeme to, prečo derivo- deriváty ktoré sú vysoko špekulatívne, sú oveľa nižšie zdanené ako akcie obligácie ktorých užitočnosť pre financovanie reálnej ekonomiky sa musí overiť. A na to by sme chceli počuť nejaké objasnenie. No a ešte potom, pokiaľ ide o transakcie z výmeného kurzu, tak Tobinová daň bola pôvodne zameraná na, za, na upratanie tohto trhu na zabranenie špekuláciám proti menám niektorých krajín, ktorých politika nebola konformistická alebo v súlade so špekulatívnymi trhmi. Dnes sú tu zlé dôvody proti špekuláciám voči euru, eh, aby sa teda zabránilo tomu, že budú realizované útoky proti euru. Ďakujem. Merci. Uh, jetzt, uh, Dirk. Ďakujem pekne. A teraz Dirk Epping. Ďakujem, predseda. Myslím, že daň zníži konkurenceschopnosť európskeho hospodárstva a hlavne finančného sektora. Ak sa pozrieme čo sa stane, tak na globálnej úrovni sa nedohodneme. nebude dohoda ani v celej EÚ. Francúzsko pôjde sama. A ja vyzývam Francúza, aby ešte ďalej. Francúzsko zaviedlo 36-hodinový pracovný týždeň v 90. rokov, čo podkopalo a narušilo konkurencieschopnosť schopnosť konkurencieschopnosť Francúzska. No a Sarkozy stále hovorí o nových opatreniach. No a ja sa pýtam, prečo socialisti potrebujú e, nového kandidáta. Je to predsa Sarkozy. No a francúzsky sociálny model. Neustále hovorím o tom, Čiže netreba vytvárať nové dane, ale treba sa starať o prosperitu. Zavedenie dane z finančných transakcií zmení eurozónu na zónu stagnácie. Ďakujem pekne. Marta Andreasen. Ďakujem pekne. Je zaujímavé, že hovoríme o tejto, o tejto dani práve teraz. Bude pravdepodobne implementovaná v tom najlepšom prípade v roku 2014, zatiaľ čo tlač hovorí, alebo v tlači sa hovorí o prežití eura. Pre mňa je to skutočne zaražajúce. A je to neznalosť toho, čo sa skutočne deje v reálnom svete. Podľa mňa tento návrh je relatívne vágny, tak ako väčšina návrhov komisie. No a jedna z oblastí, ktoré ma znepokojuje, využitie príjmov z tejto dane. Ja som na výbore ja som na výbore pre rozpočet, na no výbor pre rozpočet chce veľmi zistiť a určiť vlastné zdroje do budúcnosti. No a výbor pre rozpočet a Európska komisia preukázali veľkú neschopnosť pri riadení rozpočtu, takže hľadáme viac peňazí na to, aby komisia mohla neefektívne vyhadzovať. Kto bude kontrolovať príslušné využitie týchto peňazí? Kto skontroluje, že náklady nebudú znášať spotrebitelia. Tak ako som už povedala, bude to mať negatívny dopad na hospodárstvo. Hovorí o tom dokonca aj hodnotenie dopadov komisie. Takže prečo túto vec podporujeme a strácame tým drahocenný čas? Ďakujem pekne. Jean-Paul. Máš slovo, nech sa páči. Moi, monsieur le président, je me Ďakujem, pán eh, predseda. Budem naozaj stručný. Pokúsim sa o to, pokiaľ ide o EPP. Stanovisko o tejto dani bolo jasne uvedené. pokiaľ ide o uznesenia, teda už v nich, takže nemeníme svoj názor, ale je potrebné čo to objasniť. Pokiaľ ide o uplatňovanie, mm, globálna úroveň to zrejme nebude. Potrebné, aby to bolo e, na úrovni európskej alebo prenajmenšom na úrovni eurozóny. Po druhé, použitie tých zdrojov. Keď teraz e, hovoríme o využití tak e, aj Karl Hagman o tom hovoril, že je potrebné to naozaj riadne premyslieť, kam tie zdroje pôjdu. A potom Francúzsko, áno, to je Otázka harmonogramu, e, načasovania, áno, takéto vyhlásenia e, Sarkozy cez víkend urobil, ale je potrebné si uvedomiť, že vo Francúzsku je teraz predvolebné obdobie, blížia sa prezidentské voľby a všetci reagujú neprimerane. Oponenti aj médiá. A pokiaľ ide o viedrenia pána Sarkozyho, konštatujeme, že to, že Francúzsko chcelo ísť uh, uh, samo do toho, tak uh, myslím, že dnes napoludne to bolo uvedené na pravú mieru počas toho obeda s, panu, s pani Merkel. Ďakujem pekne. Teraz Ole. Thank you, Mr. President. Ďakujem, predseda. Ja s vami nerad nesúhlasím, ale v týchto podmienkach ma znepokojuje, čo sa stane. Ako viete, tak dane a ja som propagátorom vysokých zdraní, ak sú presné a férové. No a pripomienka pána Eppinga nie no je veľmi hodnota, pretože aj vaša, daň potrebuje, vaša krajina potrebuje dane a ich prerozdeľovanie spravodlivým spôsobom. Ale aj keď viem, že komisia neustále opakuje a hovorí o švedských skúsenostiach a experimente, o tom, že to nie je hodnotné, myslím, že by to že by však hodnotný mohol byť. A dopadová štúdia ja sa tomu venujem a myslím, že je tu isté riziko. No a mne sa to nepáči tak ako ste povedali vy, pán predseda, hovoríte, že by to mohlo viesť ďalšiemu rozdeleniu Európy, čo by bolo skutočne zlé za všetkých podmienok. Takže moja otázka, ja viem, aké sú argumenty, takže nemusím ich opakovať, takže sa pýtam, chcel by som sa spýtať vás troch, Ani, spravodajkyňa Wolfa a Sirpy, Sirpy, aj vás, Pascal, ako Ako môže byť účastníkov Francúzsko, Francúzsko, Nemecko, stačí to, 15, stačí, 17, stačí, Grécké vonku. Nie, nevtipkujme. Je tu tá hranica a treba to zodpovedať a chceme veľkú väčšinou v rámci výboru, pretože ja myslím, že to je dôležitá otázka v Európe. Aj Karl Haglund by to povedal. Je to otázka v tom verejná mienka, že niečo treba urobiť eh, s bankami, finančným sektorom a teda. Áno, áno. Nás, my sa tým tiež musíme zaoberať. Myslím, že toto je zlé riešenie, zlá myšlienka, ktorá naruší trhy. Nemôžeme nám navrhovať niečo, čo je zlým symbolom. A preto sa vás pýtam, koľko krajín stačí? Dobre, no a ja vám hneď odpoviem, ale podľa môjho názoru to musí byť 27 členských krajín EÚ a ak to nedosiahneme, tak to musí byť eurozóna s veľkou pravdepodobnosťou, že ostatní sa pridajú na základe skúsenosti členských krajín eurozóny, pretože inak je to odsudené na zánik. Marianne Tyson predseda, ja to poviem skutočne veľmi stručne, ja sa veľmi teším, že mnohí sú takí múdri, že majú vlastný názor, vy patríte k tomu, aj v mojej skupine mnohí patria k tomu. A ja som tiež za daň z finančných transakcií, tak ako ju predložila komisia, pretože takto sa dá e, skutočne podniknúť niečo proti finančnému sektoru, ktorý spôsobil krízu a preberá rizika. Rizika, ktoré sme objavili až počas krízy a to hlavne kvôli tomu, že neregulovaný sektor bol rozšírený. Ja dúfam, že pomocou dane z finančných transakcií trochu ohraničíme sektor a tým znížime riziko nakazenia ďalšieho. A ako zavedieme daň z finančných transakcií, tak ten problém, ktorý musí znášať, znášať verejnosť, internalizujeme na trhu a tým zmenšíme aj riziko že to postihne zákazníkov bank. No ale sú to aj celkom jasné výhody, ktoré spoločnosti prinesie tajem z finančných transakcií. A to je dobrá odpoveď pre spotrebiteľov. Okrem toho si myslím, a to hovorím ako belgičanka, že finančný sektor musí trochu prispieť, pretože štátny rozpočet mnohých krajín musel zakročiť, aby posilnil finančný sektor a preto myslím, že by sme mohli niečo vrátiť. A ja keď sa pozriem na tento návrh, tak mám niekoľko otázok. A preto je dôležité detailne sa zaoberať vecami. No a tie transakcie, ktoré ponúkajú pridanú hodnotu, tie treba využiť napríklad hm, aspekty um, hm, infraskupiny pre, pre daň. A ďalej to sa treba zamyslieť nad tým, ako zachrániť penzíne fondy, alebo nie zachrániť, ale ochrániť. Ja myslím, že komisia predložila dobrý návrh a želám spravodajkyni veľa úspechov. Ďakujem. Svena. Áno. Dobre, ďakujem pekne. Ja nechcem opakovať, čo ešte zaznelo, ale podľa mojich vedomostí a, a informácií sú tu tri problémy. Poprvé, či daň z finančných transakcií bude úplnou katastrofou, tak ako niektorí naznačujú, ak to bude implementované len na európskej úrovni alebo na úrovni eurozóny alebo národne. Je to veľmi zvláštne, pretože existujú už alternatívne texty, no a preto ja nechápem tvoj tón, Vicky. Povedzte nám prečo to funguje alebo nie, pretože už máte niečo podobné vo Veľkej Británii. Pre, prečo je to taká agresivita? Prečo tvrdíte, že to bude úplné oslabenie celého finančného sektora a trhu? To je veľmi, to sú veľmi slovné, slovné slova, musíme sa ukludniť. A tiež chápem, že Švedsko má iné skúsenosti. Podobnú daň zaviedlo a to tak, že ste si zničili trh mm tak toto skutočne nebolo správne, ale o tomto nehovoríme. Hovoríme o návrhu komisie. No a komisia predložila istý návrh, na ktorom budeme musieť ďalej stavať. No a je absolútne kľúčové. No a okrem toho nie je to koniec sveta, ak národné štáty zavedú nejakú povinnosť podobno ako platí v, vo Veľkej Británii. Ale nie je žiadny dôvod, aby sme to vykreslovali tak katastroficky. Takže ak sa niekam dostaneme na No a uvidíme, ako to bude fungovať. Takže, alebo už to fungovalo, no a Sarkozy vypísal nejaký biankošek pre finančný, e, finančný sektor, nemal to urobiť a keď to chce napraviť, tak je to dobré. No a na záver, myslím, že je veľmi dôležité budovať na stratégii a obmedziť nejaké výnimky, no a tam treba zamyslieť, či zmluvy, ktoré uzavrali ľudia, ktoré žijú, ľudia, ktorí žijú v jednej z krajín, kde funguje takáto daň, či takéto zmluvy eh, by mali byť eh, právne právoplatné, ak tam neplatí daň z finančných transakcií. Hovoril o tom profesor Loven Dennis a no, myslím, že to je zaujímavá myšlienka a treba sa zamyslieť aj na druhou myšlienkou a totiž s tým poplatkom, ak ak sa presťahuje, presťahujú ste obchodné transakcie, no a ak na úvod začne len skupina krajín, treba to urobiť tak, aby sa mohli pridať aj ďalšie krajiny, aby sme prišli k globálnej tak dani a použili príjem na boj proti e, finančnej kríze. Minimálne časť, e, časť z príjmov, pretože tak potom sa pridávajú ostatné krajiny. Treba si uvedomiť, že čím viacej ľudí tam sa na to, e, že treba presvedčiť čo najviac ľudí na, na úrovni OSN, práca v riadiacej skupine prebieha práca v riadiacej skupine pre inovácie a inovatívnej financie. Naše snahy pre, treba prepojiť s týmito snahami, teraz globálnou úrovňou, pretože treba zaplatiť náklady a to, táto daň je jedna z najelegantnejších spôsobov, ako to urobiť Danota Hübner. Ďakujem predseda. Ja mám ešte mám pochybnosti, treba povedať, že ja patrím k tým, ktorí sú presvedčení o tom, e, že daňové reformy si vyžadujú eh, hlboké úvahy, hlavne o dlhodobých dopadoch a dôsledkoch. A samozrejme rasta a zamestnanosť sú veľmi dôležité. A rovnako súhlasím, že tá forma alebo nejaká forma zdanenia finančnej inštitúcii je dôležitá. Ale ak to myslíme vážne, prečo nehovoríme v parlamente o alternatívach FTT, hlavne v kontexte EÚ alebo eurozóny. Prečo nehovoríme seriózne o zrušení výnimiek DPH alebo rozšírení vymeriavaceho základu pre DPH alebo prečo sa nechytíme návrhu MMF o daní na bilančný dlh. No a ak rozšírime vymeriavací základ na finančný sektor, tak by to dávalo zmysel v rámci úsporných opatrení. Čiže tlak na ktorý dnes existuje na podniky a domácnosti, ale pozitívny efekt sa môže stratiť, keďže náklady za, na novú daň budú znášať práve podniky a domácnosti. A takže treba sa na tým lepšie zamyslieť. No čo sa týka presťahovania sídla firiem, myslím, že je tu určitá logika. Ak sme presvedčení o tom, že FTT bude mať negatívny dopad a drastický dopad na špekulatívne toky, tak to bude mať aj vplyv na daňové príjmy. A neviem, či to daňo, teda dopadová štúdia neignoruje. No a nie je to žiadna záruka, pretože neexistuje žiadna záruka toho, že FTT nebude viesť k presťahovaniu sídel firiem. Ale ak myslíme, že špekulatívne toky budú tak postihnuté, tak nie je dôvod domnievať sa, že nešpekulatívne toky budú voči teda neúplne úplne Takže to, čo hovoril Wolf Klintz, tak eh, je to dôležité. No a preto myslím, že treba viac času venovať zlepšeniu implementačného systému, tak aby sme zistili, čo je pozitívne a aby sme sa zbavili toho, čo je negatívne. Ale naďalej si myslím, že to je na európskej úrovni, bez toho aby to bolo na globálnej úrovni. A prináša zo seba veľa, veľa rizík z hľadiska dlhodobého fenoménu. Ďakujem pekne. Ďakujem Danuta, teraz Verne Langen. Ja by som chcel niečo povedať k odôvodneniu a dopadom. myslím, že odôvodnenie, že treba, aby sa na tom podielal aj finančný sektor, je nesprávny, pretože to zaplatí, zaplatí spotrebiteľ. Tým neznižíme špekulácie. Treba zakázať tieňový bankový systém. Tým obmedzíme špekulácie. To môžeme, môže urobiť komisia jednoduchým návrhom. Ďalej nebude to viesť k odsťahovaniu firiem. Aj napriek tomu som za daň z finančných transakcií. A príklad uvediem francúzsku daň z vína. Je to 5 eur na 100 litrov vína. A keď vidíme, aké a ceny dosahujú špičkové vína, nemá to dopad na celkové náklady, ale umožňuje to francúzskému štátu kontrolu vína. No a preto bola zavedená. Bola zavedená kvôli kontrole transparentnosti a ja pokladám absolútne za dôležité, aby e, sme odstránili vysokofrekvenčný obchod. No a ja si myslím, že celý sektor treba zmenšiť. Aj to bude dôsledok, a čo urobíme teraz, v rôznych smerniciach príjmeme reguláciu trhu na zvýšenie transparentnosti a zaradíme tam aj produkty, pre ktoré doteraz e, ne, platila povinnosť vlastného kapitálu, napríklad pre deriváty. To všetko bude možné a bude to fungovať, ak tento nástroj bude dodatočne zavedený a vysvetlak na reguláciu a zavedenie tejto dane, čo je predpokladom. No a mal som tiež pochybnosti, ale som za návrh komisie a nechápem protiargumenty niektorých s kolegou. Dobre. Udo Bulman. Wolf, ja sa pokúsim dodržať tú minútu, ktorú si navrhol pred pol hodinou. Len jedna vec. Ole Schmidt, ja si myslím, že talianské stanovisko je iné, než ako si ho prezentoval ty. a ja som Montiu pochopil inak. A to tak, že chce spoločnú reguláciu, že s ňou súhlasí. Po druhé, myslím si, že to, o čom vy hovoríte, teda fínsky a švédsky problém, Myslím, že toto je inteligentný návrh komisie, ten princíp sídla to rieši. Po tretie, nemyslím si, že je náhodou, že čoraz viac hlav vlád pod tlakom vlastného bremena dlhov a vzhľadom na tlak zo strany zo strany voličov, že povedia nakoniec áno. No a potom e, tie rivalita, kto zavedie tú daň prvý a sám. E, dajme im pokojne, pokojne možnosť toto urobiť so silným hlasovaním Európskeho parlamentu podľa komunitárnej metódy, tak ako sa patrí. Dobre, teraz ešte Anne Jensen a potom dostane ešte raz slovo Sipa Pietikajnen, aby reagovala na otázku e, Leho Šmita, ale najskôr Anne. Ďakujem, pán predseda. Ja som spolu s pravodajkyňou vo výbore pre rozpočet pre vlastné zdroje, takže my budeme vypracovať stanovisko k tejto správe o tom, či táto daň môže byť vlastným zdrojom alebo nie. A my samozrejme sme o tom ešte nerozhodli vo výbore pre rozpočet. Preskúmame to. Ale mám jednu otázku na komisiu vychádzajúc otázok, ktoré tu už odzneli. Otázok týkajúcich sa toho, čo sa stane, ak iba niekoľko krajín túto daň bude chcieť zaviesť. Pretože mi nie je isté, či táto daň môže byť vlastným zdrojom, ak sa to bude týkať iba niekoľkých krajín. Jedným z princípov, pokiaľ ide o vlastné zdroje, je to, že to musí byť spravodlivo rozdelené medzi členskými štátmi takže potom by to nemohlo byť e, vlastným zdrojom. A ďalšia vec, viacerí sa pýtali, ako je to s tou otázkou sídla, ako tento princíp bude fungovať, ak sa nezúčastnia všetky krajiny, takže by ma zaujímalo, čo si o tom myslí komisia. Ďakujem. Ďakujem, teraz Sirpa. Drahý kolega Ole, ja som si myslela, že som to povedala jasne, že by to mala byť e, celoeurópska záležitosť. A ak to tak nepôjde od začiatku, tak by tým mala začať eurozóna. A podľa zmluv vieme, že konečným cieľom je, aby všetky krajiny s výnimkou jednej boli súčasťou eurozóny z dlhodobého hľadiska. A ja demokraciu chápem tak, že by sme nemali byť e, rukojemníkom jednotlivých krajín alebo ľudí, ktorí sú proti rozvoju Európskej únie. A pokiaľ, potom pokiaľ ide o dlhodobé investície, ja si myslím, že toto podporuje dlhodobé investície, pretože primárne trhy sú vylúčené, po druhé dlhodobé investície dôchodkových penzijných fondov, e, pretože rizikový fond e, veľmi málo investuje na primárnych trhoch. Takže toto zdanenie je progresívne už svojou povahou, pretože sa sústreduje na transakciu, a teda na špekulatívne trhy. A ešte na záver, pán predseda, pokiaľ ide o využívanie z toho vyplývajúcich príjmov EPP je toho názoru, že by to malo ísť do vlastných zdrojov, že by to nemalo byť účelovo viazané na nejaké konkrétne ciele. Ďakujem pekne a teraz dávam slovo komisii. Nech sa páči pán Dima. Ďakujem pekne, pán Klinc. Ďakujem veľmi pekne. V mene komisie by som sa chcel po rade poďakovať výboru za to, že sa venuje tejto aktuálnej téme, tomuto návrhu tak e, rýchlo a ďakujem pekne pani Podimata za úvodné stanovisko. Myslím si, že vaše vyjadrenia idú tým správnym smerom. Chcem sa venovať niekoľkým veciam, ktoré tu odzneli v rozprave. Poprvé, Odsnelo tu mnoho slov chvály na adresu komisie, pokiaľ ide o náš návrh, hlavne pokiaľ ide o ten princíp sídla. Vďaka. Áno, chceme týmto princípom aktivity tretich krajín tiež obsiahnuť, pretože niektorí operátori z tretich krajín majú kontakty s Európskou úniou. Niektorí z poslancov sa vyjadrili, že tento prístup by sa dal doplniť tým, že pôjdeme smerom k princípu krajiny vydania, teda, že by sa finančné nástroje vydané v Európskej únii zdaňovali všetky, bez ohľadu na to, či s nimi obchodujú alebo neobchodujú európske finančné inštitúcie. A my samozrejme sme ochotní toto preskúmať, um, či to je vôbec realizovateľné, aké by to malo prínosy a dopady. Čo by sa stalo, keby iba niekoľko členských krajín túto daň zaviedlo? Návrh komisie sa samozrejme zaoberá riešením 27 a my pevne dúfame a chceme, aby sa to pohlo touto cestou. Komisia svoj návrh zameráva tak, zameriava tak, aby sa aspoň čiastočne využili tieto príjmy e, ako vlastné zdroje. To ale samozrejme môže fungovať iba v prípade, že to uplatní celá Európska 27. Ak e, v konečnom dôsledku iba niekoľko krajín takúto daň zavedie, máme tu inštitút e, užšej spolupráce, ktorý to umožňuje. Je potrebná spolupráca minimálne dvoch tretín členských štátov. A prosím, nezabúdajme ani na to, že asi 10 členských štátov už nejakú formu takéto dane má. Takže individuálne dane z finančných transakcií už fungujú. Takže z tohto hľadiska uvidíme, aký bude výsledok tej diskusie, ale z právneho hľadiska je a priori možné, aby členské štáty napredovali v nejakom menšom formáte. Nemám veľa času, preto nebudem zachádzať do podrobností, pokiaľ ide o našu dopadovú štúdiu, ale rád by som reagoval na niektoré z otázok, ktoré tu odzneli. Rád by som zdôraznil dve také zásadné črty. Poprvé, z definícií dopadová štúdia prebieha aby sme mohli prijať informované politické rozhodnutie, aby komisia rozhodla, či príde s návrhom alebo nie. A to sa týka aj ďalšieho politického procesu, ale ten politický proces dopadová štúdia nenahrádza. Komisia prijala rozhodnutie vypracovať takýto návrh Napriek tomu, že dopadová štúdia v určitých častiach z prvého pohľadu skôr ukazuje, že to má hospodárske nevýhody. Ale pokiaľ ide o tieto nevýhody, chcem zdôrazniť druhú črtu, že z definície dopadové štúdie vychádzajú zo simulácií, z modelov a teda, že nezohľadňujú celú ekonomickú realitu. A pokiaľ ide o finančnú transakcie o takúto daň, tak e, mnohé veci e, sa nedokáže, sa nedajú zohľadniť, napríklad využitie príjmov z e, tejto dane. A ak sa tieto príjmy naozaj použijú rozumne, tak môžu do veľkej miery prispieť k hospodárskému rastu. Po tretie, komisia aktualizovala určité časti svojej dopadovej štúdie Ide o simulácie, pokiaľ ide o makroekonomické dopady a nové čísla zverejníme onedlho a bude z nich vyplývať to, že z dlhodobého hľadiska hospodárske dopady dane z finančných transakcií nie sú negatívne. Alebo ak sú negatívne, tak iba zanedbateľne. Pokiaľ ide o uplatňovanie tejto dane, Napríklad penzíne fondy spomínali viacerí. Áno. Nemôžeme poprieť tú skutočnosť, že zavedenie tejto dane bude mať dopady na správanie aktérov na trhu vrátanie penzijných fondov. Môže to mať dopady na ich investičné stratégie, tak to je, ale dopad pokiaľ ide o dopady pre dôchodcov, toto nebude negatívne, aspoň nesystematicky. To poprvé. A po druhé, jedným z cieľom, návr- cieľov návrhu je, aby tu bol určitý stimul pre dlhodobé stratégie investovania. Čiže penzíne fondy, ktoré momentálne majú takú stratégiu, že menia svoju stratégiu opakovane, a rýchlo, tak tieto budú postihnuté touto daňou, ale toto aj chceme, pretože chceme, aby dlhodobé investície boli uprednostňované, pretože prispievajú k zdravšiemu fungovaniu vnútorného trhu. Blížim sa k záveru. Ale ešte mám tri otázky, ktoré by som chcel povedať. Prečo dve sadzby? Jedna pre deriváty a jedna pre ostatné. Je to preto, lebo to úzko súvisí so zdaniteľným základom. Definovali sme dva typy zdaňovacieho základu. V prípade derivátov je to nominálna hodnota, v prípade ostatných je to trhová hodnota a keďže tá menovitá hodnota je oveľa vyššia, je logické stanoviť tam nižšiu daňovú sadzbu. Vybrali sme si takúto definíciu daňových základov preto, lebo chcem, aby to bolo naozaj operatívne, aby sa to mohlo používať vo veľkom. Pokiaľ ide o okamžité operácie so zahraničnými menami, naše právne stanovisko vychádza z toho, že článok 63 zmluvy o EÚ ide o voľný pohyb kapitálu, že toto neumožňuje zdaňovanie takýchto obchodov, takýchto transakcií. Využívanie príjmov ako vlastné zdroje, to už som spomínal, ale rád by som zdôraznil v reakcii na to, čo tu odznelo, že návrh komisie, pokiaľ ide o zavedenie dane z finančných transakcií, že tento vychádza z článku 113 zmluvy, že nám ide o zlepšenie fungovania vnútorného trhu hlavne vnútorného trhu, pokiaľ ide o finančné služby, ale aj iných častí spoločného trhu. Takže toto je návrh sám o sebe, ktorý môže existovať aj v prípade, ak ten návrh vlastných zdrojov neprejde. Toto je, každé je to skrátka samostatná kapitola. Samozrejme, že sme otvorení aj ďalším otázkam. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne komisii. A teraz ešte dostane slovo Ani Podimata ako spravodajkyne. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα... Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, ja by som sa chcela poďakovať všetkým kolegom, ktorí vystúpili. Myslím, že rozpráva bola veľmi pozitívna, veľmi konštruktívna. Chcem sa teda poďakovať eh, spravodajcom, tieňovým aj ostatným. Myslím, že spolupráca doposiaľ bola veľmi dobrá. Už sme boli v kontakte aj pre touto prvou výmenou názorov. Nemôžem teraz reagovať na každú jednu otázku, ktorá tu odznela. Je to predsa len prvá výmena názorov. Rada by som sa venovala trom bodom. Jean-Paul, Pascal, ďakujem vám aj francúzským kolegom za tie objasnenia. Pokiaľ ide o Francúzsko, ten konkrétny prípad je to veľmi zaujímavý vývoj a je veľmi dôležité to, že sú tu určité obavy, určité otázky, pokiaľ ide o efektívnosť takejto dane. Čo sa stane, keď počet krajín, ktoré budú chcieť realizovať túto daň, bude obmedzený? Možno naozaj nie je zlé začať s určitým minimálnym počtom krajín, aby to vôbec bolo realizovateľné. Samozrejme, že ideálne by bolo, aby to bolo na úrovni Európskej 27. Je dôležité, aby sme sa spoločne dobre koordinovali, aby sme dosiahli európsky úspech. A ešte ďalšia vec, pokiaľ ide o to, čo tu kolegovia od, mm, odprezentovali. A hlavne kolegovia z Veľkej Británie. Sven sa k tomu vyjadroval. Áno, tie kolky, to kolkovné vo Veľkej Británii už majú. Je to tiež určitá forma dane z finančných transakcií a v desiatich európskych krajinách už existuje nejaká forma takejto dane. Komisii ide o to, a podľa mňa je to správny cieľ, aby sme boli koordinovaní, aby bola lepšia daňová koordinácia, pretože takáto koordinácia, pričom takáto daň môže mať rôzne črty v rôznych krajinách EÚ, takáto koordinácia predsa nie je nejakým negatívnom, naopak je to, negatívom, naopak je to niečo veľmi pozitívne nejde iba o konkurencieschopnosť z oči voči tretím krajinám, ktoré sú v konkurencii s nami. Nejde aj o vnútornú konkurencieschopnosť, o hospodárskú súťaž u nás na vnútornom trhu. Nech každý robí to, čo treba. Všetci budeme robiť to, čo je v našich silách. Veď sme sa predsa spoločne rozhodli ísť cestou spoločného trhu, mať spoločný trh. A teraz spoločný trh máme aj v prípade finančných služieb a tento funguje. A mali by sme robiť to, čo je v našich silách, na to, aby sme naozaj tú hospodárskú súťaž posilnili, aby sme posilnili našu konkurencieschopnosť ako Európskej únie z oči voči tretím. Nie je teraz o nejaký útok, útok novou daňou. Nie. Ide o to, že chceme väčšiu mieru koordinácie. Ja si myslím, že reakcie niektorých z kolegov mm, boli trochu premrštené. Všetci vieme, že daňové záležitosti sú na európskej úrovni tabu, ale myslím, že je potrebné trošku tú mentalitu, nastavenie mysle zmeniť. Ide predsa o to, že tvoríme základy správy hospodárskych záležitostí. Týka sa to našich rozpočtov. Takže čo môže byť skryté za týmito reakciami? Správa príjmov. To je možno problém. Tie vlády, ktoré teraz eh, reagujú na tento návrh odmietavo, ja si myslím, že tie vlády si to predstavujú tak, že teraz Európska únia bude využívať národné prostriedky, že ich chce o ne obrať. Ale o to nejde v tomto návrhu. Ide tu o daňové aspekty. A potom, pokiaľ ide o tie náklady, že ich v konečnom dôsledku budú znášať malé a stredné podniky a malí investori. O tom sme už hovorili v úvode. Návrh komisie obsahuje predsa aj výnimky. Teda je tam jasne uvedený, koho sa táto daň bude týkať. Bude sa týkať finančných inštitútov, finančných aktérov. Nemáme ešte žiadne skúsenosti Ale malé a stredné podniky, domácnosti, tie by nemali byť postihnuté takýmito opatreniami. Ja si myslím, že takéto riziko naozaj neexistuje, hoci skúsenosti ešte nemáme. Ale som samozrejme diskusii otvorená, môžeme to ešte viac rozpracovať, aby tie garancie boli ešte silnejšie pre takéto skupiny, ktoré si vyžadujú ochranu ale nemyslíme si, že by sa to malo využívať ako určité alibi, teda že chránime spotrebiteľov a záujmy domácnosti. Vôbec nejde o to ich nejako viac postihnúť. Nie, oni už teraz sú nadmerne postihnutí vo všetkých krajinách Európskej únie, dokonca aj v tých, ktoré nemajú až také veľké problémy. Takže ak naozaj chceme konať v ich záujme, v ich záujme, tak musíme ísť touto cestou vo Veľkej Británii tiež existujú kruhy, ktoré myslia týmto smerom. Takže ide o to, aké priority si stanovíme a koho budeme chrániť. Koho chceme chrániť. Ale v návrhu komisie už existujú garancie toho, že nebude postihnutý nikto, že nebude zhoršená ničia konkurencieschopnosť, dokonca ani finančného sektora alebo finančných inštitúcií. A pokiaľ je tu dopadovú štúdiu posúdenie vplyvov, na e, zastupca komisie, pardon, o to tiež už načrtol. Takže vyzerá to následovne. Je tu naozaj veľmi obsiahla štúdia komisie, ktorá sa zaoberá všetkými aspektami, všetky tie námietky, rizika, nebezpečenstva, ktoré tu odzneli, ktoré by mohli byť spojené s realizáciou takéto dane z finančných transakcií. A podľa môjho názory to naozaj dokazuje dôveryhodnosť tejto dopadovej štúdie, pretože nikto netvrdí, že táto daň je cestou, ktorá nie je spojená s žiadnymi rizikami my musíme skrátka položiť na misky váh tie prínosy a tie možné rizika. A to opatrenie musíme potom navrhnúť tak, aby ten výsledok bol celkovo pozitívny. Musíme to navrhnúť tak, aby tie pozitívne aspekty prevažili tie negatívne. A naozaj si myslím, že toto možné je a že to s vašou pomocou môžeme dosiahnuť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne spravodajkyni a všetkým kolegom. Diskusia trvala dlhšie, než sme predpokladali. Umožnil som to, pretože takmer všetci, čo tu sú, sa chceli prihlásiť o slovo, takže je to evidentne téma, ktorú všetci považujú za prioritnú. Ešte dám teraz e, k dispozícii dátumy. 6.2. bude verejné vypočutie, 28. februára bude k dispozícii návrh správy, bude diskusia. 7.3. na poludne je lehoto na pozmeňovacie návrhy. 26.3. bude potom diskusia o nich a hlasovanie v našom výbore bude 24.4. V pléne to bude v júni v Štrásburgu. Takže toľko k tejto téme. Ďakujem všetkým za účasť a teraz už ako dojen môžem túto stoličku opustiť, pretože predsedanie prevezme podpredseda. Yeah, okay, Okay, good. So, as usual, you have here rapporteur yeah. shadows, and we will provide you with uh -huh. the catch the list. Fine. Um, we come to the fourth item on the agenda. Štvrtý bod programu, návrh uh, smernice o spoločnom konzolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb. Spravodajkynia je Marian Tyson. Takže dávam. Mej slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som poďakovať kolegom za mnoho pozmeňujúcich návrhov, ktoré predložili. Nemala som problémy e, s prácou počas e, Vianoc. 411 pozmeňujúcich návrhov len z tohto výboru. Takže ďakujem všetkým, ktorí sa podrobne venovali tomuto návrhu. Nemyslím si, že bude možné prediskutovať každý z návrhov individuálne, takže navrhujem, aby sme to prebrali v skupinách, po kapitolách. A samozrejme, uvítam bilaterálne diskusie s rozličnými tieňovými spravodajcami, pokiaľ ide o tieto návrhy. Sekretariát sa pokúsi veci zorganizovať tak, aby sme pokryli všetko, pretože v našom programe toto je jediná diskusia, ktorú máme k tomuto balíku návrhov. Už teraz si je veľmi neskoro dnes, takže možno, že sa nad tým musíme zamyslieť v tomto zmysle. Najskôr nové myšlienky, ktoré boli predstavené v návrhoch, napríklad posilnená spolupráca možnosť opt-in pre členské krajiny, nie len pre spoločnosti? Takže ako som hovorila, niekoľko nových myšlienko, myšlienok Tie preberiem najskôr a potom prejdeme návrhy kapitolu po kapitole. Prvá nová myšlienka zo strany pani Gulár a síce ide o zavedenie myšlienky posilnenej spolupráce, buď teda tradičná forma alebo posilnená spolupráca, ktorá sa týkala iba eurozóny, tak tu sme vyslali jasný signál zameraný na politickú oblasť. Určite by sme to mohli akceptovať, ale uh, Nemôžeme to jednoducho vpísať do legislatívy. Ak chceme začať posilnenú spoluprácu, máme postupy v zmluvách, ktoré hovoria, že nová iniciatíva sa musí navrhnúť zo strany komisie alebo členských krajín. Parlament potom e, môže toto schváliť. Tento návrh nám bude potom opätovne predložený. Ale ja si myslím, že posolstvo tu znamená, že ak sa nám nepodarí veci zorganizovať na úrovni 27, tak môže existovať malá skupina členských krajín, ktorá si želá spoluprácu posilniť. To by som mohla posilniť aj, e, podporiť aj legislatívne. Druhá nová myšlienka zo strany pána Nitresa a pána Strejčeka. Oni navrhli možnosť opt-in pre CCT CTB pre spoločnosti, ale aj členské krajiny, ktoré by mali byť schopné využiť možnosť opt-in. A to je absolútne nová právna situácia a nový právny model v Európe. Nikdy som sa s tým ešte nestretla a myslím, že tieto návrhy sú tiež tlakom smerom k posilnenej spolupráci v rámci skupiny členských krajín, ktoré e, budú teda jadrom a ďalšie sa môžu pridať. Ďalšia nová myšlienka zo strany pána Lamberca. Časť výnosov z CCCTB ako vlastný zdroj. To vychádza z diskusie, ktoré sme mali s ohľadom dane z finančných transakcií a ohľadom toho, čo povedala pani Jensen, čo urobíme, ak nie všetky členské krajiny sa zúčastnia tohto modelu. To je teda jedna vec. A potom tu máme tiež problém toho, že tu nehovoríme o novej daní. hovoríme o zdaňovaní, ktoré už v členských krajinách existuje a o harmonizácii. Čiže toto je rozdiel od, medzi týmto a daňou z finančných transakcií. Nemyslím si, že členské krajiny budú naklonené schváleniu takéto myšlienky a to by sme mali vyriešiť v rámci um, návrhu CCCTB a malo by to byť súčasťou diskusie o vlastných zdrojoch, ktorá prebieha v parlamente. Ale dovolte mi teraz prejsť rozličné kapitoly, pán predseda. Minimálna sadzba dane, ako prvý bod v návrhu komisie. Nie je nič ohľadom sadzieb, iba ohľadom daňového základu. A niektorí kolegovia chcú rozšíriť harmonizáciu aj na sadzby. <clears throat> Napríklad pán Liam, tieňový spravodajca socialistov, pán Lamberts a ďalší Mm, predložili návrhy v tomto zmysle. ale Komisia hovorí presný opak. Za žiadnych okolností nemôžeme harmonizovať daňové sadzby. Čiže je tu skutočný rozkol. Ja osobne tvrdím, že predtým, ako začneme hovoriť o úrovni sadzieb, ktorá, ktoré sa nastolia, by sme sa mali pozrieť na legálnosť a na to, či takýto druh návrhu je primeraný. Keď sa pozrieme na právnu situáciu, tak určite budú problémy s právnym základom, pretože toto nie je, toto je priama daň. Európska únia v tejto oblasti nemá žiadne kompetencie. Mohli by sme možno vydedukovať nejaký právny základ z článku 130-150 zmluv, ale sloboda členských krajín vyplýva práve z týchto obmedzení, ktoré um, vyplývajú zo zmluv. Ak by sme tvrdili, že rozšírime harmonizáciu základu na harmonizáciu daňových sadzieb, to by viedlo k problému kompetencií. Či máme teda kompetencii v tejto oblasti alebo nie. Potom otázka toho, či je toto primerané alebo nie, podľa právnikov by sa to dalo urobiť. Ja by som ale predsa len povedala, že si nemyslím, že je to primerané opatrenie v danom čase. Určite je môjim snom mať spoločný systém konsolidovaných základov daní v Európe s jasne definovaným limitom nízkych a vysokých sadzieb. Ale keď sa pozrieme na stanovisko členských krajín, momentálne, keď sa pozrieme na problémy, ktorým čelia, problémy rozpočtových deficitov a podobne, tak ja si nemyslím, že toto je správny čas na rozširovanie toho, čo už teraz je veľmi ambiciozným návrhom zo strany Európskej komisie a zaviesť myšlienku harmonizácie daňových sadzieb. Čiže ja som proti tomuto návrhu a navrhla by som odmietnutie pozmeňujúcich návrhov, ktoré idú týmto smerom. Mohli by sme to možno vyriešiť eh, v úvodných ustanoveniach alebo možno v dôvodovej správe niečo, čo vidíme ako želateľné do budúcnosti, ale nie je reálne sa o to snažiť teraz. Sadby sa nikdy neriešili, neanalizovali a ja viem, že mnohé členské krajiny majú problémy s návrhom samotným, čiže podľa mňa, ak budeme ešte ambicioznejší, tak nám to nepomôže dosiahnuť CCCTB. Ale určite sa k tomu môžeme vrátiť. Potom rozsah pôsobnosti nie je veľa pozmeňujúcich návrhov, takže momentálne sa tomu nebudem venovať. Potom definície, základné princípy návrhu, žiadne pozmeňujúce návrhy s výnimkou GUE, jedného návrhu GUE, ktorý hovorí, že pokiaľ ide o rozdeľovanie, kde sa referenčná hodnota využíva, alebo jeden pozmeňujúci návrh hovorí, že definícia zamestnanca musí byť e, definovaná na európskej úrovni. Myslím si, že toto bude veľmi ťažké a myslím, že o tom sa bude diskutovať, keď budeme hovoriť o tomto ako takom. Myslím si, že komisia sa rozhodla, že využije niektoré prvky v tomto vzorci, ktoré sú jasne definované a ktoré by sa dali ľahko zistiť z účtovníctva spoločnosti. Ak zavedieme novú definíciu EÚ, novú definíciu zamestnanca, tak to bude veľký problém Skôr by sme sa mali držať súčasného návrhu komisie, mali by sme to jednoducho nechať bokom a využiť definície tak, ako sú prezentované komisiou. Potom je tu otázka toho, či systém by mal byť založený na opt-in alebo mal by byť povinný. Či členské krajiny sa budú môcť rozhodnúť medzi sebou, či schvália CCC TB, alebo to bude povinné. Niektoré návrhy idú smerom k povinnému systému, napríklad pani Goulart tam už máme úzkú spoluprácu v rámci eurozóny. Tieňový spravodajca socialistov a GUE tiež predložili návrhy, ktoré sú pozitívne. Pán Lambert tiež súhlasí, ale rozlíšuje veľké a malé a stredné podniky v tom zmysle, že veľké spoločnosti by mali mať povinný systém CCCTB a malé, menšie pre ne by to malo byť dobrovoľné, čiže bol by tu systém opt-in. Myslím, že alebo poviem to isté, čo som povedala, pokiaľ ide o rozšírenie návrhu o minimálnych sadzbách. Viem, že koncept subsidiarity sa zneužíva v politických diskusiách, ja teda nie som za uh, <clears throat> takéto niečo, ale podľa mňa je to tu relevantné. Ten princíp eh, subsidiarity by mal byť evokovaný, pretože toto by do značnej miery zmenilo cieľ návrhu, ak by sme navrhli e, povinný systém. A znamenalo by to, že milióny podnikov, malých spoločností, ale tiež niektorých väčších, ktoré nefungujú cezhraničné, budú predmetom tohto systému, čiže budú sa musieť prispôsobovať novému systému a podľa mňa toto nie je správny čas, aby sme to presadzovali. A ako som povedala v úvode na predošlom stretnutí, pán predseda, toto je experimentálny systém a preto by bolo dobré, keby sme to zaviedli postupne a keby sme využili systém opt-in ako spôsob určitej Mm, skúšobnej doby. Čiže uvidíme, aké uznesenie k tomu získame. Niektorí ľudia to chcú, niektorí nie, za žiadnych okolností. Možno musíme vyslať signál, že z dlhodobého hľadiska toto bude povinné a že to bude zahrnuté aj v hodnotiacich správach neskôr a komisia bude vyzvaná, aby prekladala nové návrhy. Uvidíme, aké návrhy získame zo strany tieňových spravodajcov. Pokiaľ ide o trvanie opt-in, ak toto bude systém, ktorý sa schváli, tak sú tu viaceré návrhy, eh, že by sa to malo rozšíriť, potom znížiť späť na 3 roky. Uvidíme, aký bude väčšinový názor v komisii. Osobne si myslím, že troška dlhšie obdobie je lepšie, pretože tí, ktorí využijú systém opt-in, by mali mať dlhší čas k dispozícii 5 rokov. Viacerí kolegovia boli za 3 roky, môžem s tým súhlasiť. Potom ďalší aspekt, konsolidácia. <clears throat> Jeden kolega nechce trojité CCCTB, ale iba CCTB. Že by sme sa zbavili slovička consolidated, teda konsolidovaný. Uh, len teda jeden kolega predložil takýto návrh. Nemáme veľa času, aby sme to prediskutovali, takže nebudem o tom hovoriť. Predpokladám, že väčšina je za konsolidované systémy, ale určite sa môžeme pozrieť na e, príslušné články. No a potom, keď budeme mať konsolidáciu, čo bude pokryté v rámci konsolidácie v Európe. Komisia má dve kritériá, viac ako 50 z hlasovacieho práva a potom e, majetkové právo a potom zisk viac ako 70 Máme sériu pozmenujúcich návrhov zo strany GUE, viacerí alebo iní kolegovia akceptovali kritéria komisie. Som prekvapená návrhmi GUE. Napríklad navrhli menej ako 50 pokryť hlasovacie právo. To znamená, že budeme mať viac ako jednu materskú spoločnosť, ktorá bude mať konsolidáciu nielen v jednej skupine e, firiem, ale Niektorí môžu byť členmi viacerých skupín. Nie je to pragmatické, bude to veľmi komplikované a komisia e, úmyselne nešla týmto smerom. Takže podľa mňa mali by sme sa skôr držať proporcionálnej konsolidácie, držať sa návrhu komisie. Potom je tu otázka, čo sa považuje za zisk a stratu. To je tiež súčasťou témy konsolidácie. Máme tu rozličné návrhy zo strany rozličných frakcií. Niektorí hovoria, že by tu nemal byť e, efekt retroaktivity pre straty pred vstupom do platnosti tohto návrhu. Na to sa musíme pozrieť podrobnejšie. Máme tu návrhy a z môjho chápania dokumentu komisie, teda ja to chápem tak, že ak sú tu straty pred vstupom do platnosti tohto návrhu a smernice, ktorá, ku ktorej to povedie, tak tieto straty by mohli byť vzané do úvahy, ale iba pre členské alebo proporciu členských krajín. Myslím si, že toto je dobrý proporčný systém, ale pán Lambert, pán Portas predložili pozmenujúce návrhy v tomto smere, čiže musíme sa na to pozrieť spolu s kolegami. Potom niektorí kolegovia si myslia, že straty by nemali byť predmetom dlhšieho obdobia ako 5 rokov. Nevidím žiadne zdôvodnenie spoločnosti, ktoré napríklad investujú do výskumu a vývoja, napríklad v oblasti patentov na 10 až 15 rokov. Toto je v rozpore s myšlienkou reštrikcií, strát ale obdobia 5 rokov. Ja by som bola za to, aby toto obdobie nebolo limitované, ale ak ma kolegovia presvedčia, tak rada si ich vypočujem. Tiež pozmeňujúce návrhy ohľadom medziskupinových transakcií Mala by tu byť dokumentačná metóda ktorá by umožnila medziskupinovým transakciám mať teda zdokumentovaný postup. Niektorí to zasa nechcú a možno, že toto je menej byrokratické, ale ja chápem, že pre spoločnosti je dôležité používať jednu spolahlivú metódu, nie neustále metódy meniť a chápem teda návrh komisie v tomto smere. Potom e, k opt-in a opt-out. Tu sú viaceré pozmeňujúce návrhy e, zo strany tých, ktorí nechcú konsolidáciu. Tomu sa možno nemusíme venovať. Potom e, fúzie v rámci spoločnosti, možno tomu sa tiež nebudeme venovať podrobne dnes. Potom technická diskusia k článku 72 a 3 o progresívnom systému a k pravidlov switch over či príjem z tretich krajín, kde sa zaplatila daň, ale ktorá je nižšia v porovnaní s európskou úrovňou, či toto by sa malo brať do úvahy vo výpočte alebo nie. Niektoré návrhy boli v tomto smere, ale možno by bolo lepšie, keby som toto riešila bilaterálne s danými kolegami. Pokiaľ ide o switchover, tak komisia si myslí, že prach, ktorý máme teraz, je 40 priemernej daňovej sadzby členských krajín. To teda znamená, že ak e, zahraničná daň je nižšia ako 40 priemeru, Nebudeme to brať do úvahy v danej dani. Niektorí navrhli, aby sa toto zvýšilo na 70, niektorí dokonca na 100%, čiže to znamená, že Mm, oni si myslia, že momentálne je táto dáne príliš nízka, nemôžeme jej ešte nižšie. Čiže na toto sa musíme pozrieť, uvidíme, aký je názor tých, ktorí k tomu ešte nepredložili pozmeňujúce návrhy, čo si o tom myslia. Potom ešte raz ku konsolidácie, je tu nová myšlienka zo strany jedného kolegu a síce, že by sme mali kompenzačný balík pre členské krajiny, ktoré budú mať stratu príjmov ako výsledok zavedenia CCCTB. To je naozaj um, veľmi také um, imaginatívne. Uvidíme, ako sa na to budú pozerať kolegovia. Um, myslím si, že táto myšlienka je zaujímavá, ale toto zrejme nie je čas, aby sme príjmali takéto návrhy. Bolo by veľmi ťažké identifikovať to, kto sú uh, tí, ktorí e, na tom získavajú, tí, ktorí na tom strácajú. Možno niektoré krajiny by to akceptovali a niektoré nie. Podľa mňa by sme sa nemali púšťať týmto smerom, podobne ako to, čo povedal pán Werner Lange alebo niektorí z francúzských kolegov, že jednoducho nemôžete um, len získavať na veciach, musíme akceptovať aj straty. Uh, Takže uvidíme, ako by sa ten systém dal prakticky implementovať v členských krajinách. Potom tu máme otázka e, vzorca prerozdelenia, kompenzácia za zisk a stratu. Ak budeme mať spoločný daňový základ pre všetky členské krajiny, tak budeme mať e, ten distribučný vzorec pre všetky členské krajiny a tento vzorec musí byť správny. Návrh, návrh komisie využíva tri rovnako dôležité faktory predaj, obrad, práca a kapitál. A práca je rozdelená na náklady na mzdy a počet zamestnancov. Myslím si, že k tomu treba veľa povedať. Um, tento návrh komisie bol vypracovaný veľmi dobre. Všetky argumenty, ktoré som počula, sú veľmi presvedčivé. Toto všetko sú veci, ktoré sú indikatívne pre zisk, sú v účtovnice spoločnosti, čiže ťažko by sa dali zmanipulovať. A myslím si, že to je pre nás všetkých dôležité, pretože keď hovoríme o zdaňovaní, tak musíme byť presní. Takže pôvodne som bola za to, že zachováme 100% návrh komisie, ale teraz vidím, že je tu veľa pozmenujúcich návrhov, ktoré chcú znížiť eh, ten faktor predaja alebo tržieb eh, na úkor ostatných eh, v prospech ostatných faktorov. Čiže tri faktory chceme zachovať a zabezpečiť, aby tu bola primeraná rovnováha medzi nimi, ale obrad alebo tržby to je niečo, čo bude mať trošku negatívny dopad na menšie členské krajiny ako ostatné dva faktory na ktorých môžu členské krajiny alebo spoločnosti pracovať. Ak tu bude ale rozkol medzi veľkými a malými členskými krajinami, ak tu bude problém, k ktorom sa nedá nič urobiť a mohol by viesť k diskriminácii, tak ja mám určité sympatie s tými kolegami, ktorí navrhli, aby sme tu mali menšiu váhu na ten faktor tržieb. Potom pravidlá proti zneuženiu viaceré pozmeňujúce návrhy v tomto smere. a čo by sa dalo teda napísať v tomto smere. Ale musím si to prediskutovať s so ostatnými kolegami. Nechcem hovoriť o prílišných detailoch, ale už teraz môžem povedať kolegom, že ja som za návrh komisie, návrhy 81, 2 a 5. Je tu celá séria otázok ohľadom odpočítateľnosti, článok 9 a 16, návrhy zo strany zelených a GUE Znovu prikláňam sa k podpore návrhu komisie. Jeden návrh, ktorý ma prekvapil, návrh GUE, o, na, o odpočítateľnosti nákladov na výskum a vývoj, prečo by sa to malo obmedziť. Nie som za, pretože toto je jediný stimul, ktorý je obsiahnutý v návrhu. Uh, aby sme stimulovali spoločnosti, aby robili výskum a vývoj. Toto Európa zúfalo potrebuje a chceme byť konkurencieschopní, čiže ja som za zachovanie tej odpočítateľnosti v návrhu Komisie pre výskum a vývoj. Potom pán Tremoso predložil návrh, ktorý vyzerá veľmi atraktívny na prvý pohľad. Chce, aby náklady na bonusy a výsledky alebo platby neboli odpočítateľné. Všetci máme ťažkosti s kultúrou bonusov, ale ak to chceme zmeniť túto kultúru, tak by sme to nemali robiť prostredníctvom korporátnej dane, ale prostredníctvom spoločných pravidiel k bonusom a podobne. Nie teda na tomto mieste. Kolega Liam zo strany socialistov predložil pozmenujúci návrh, ktorý hovorí, že spotrebná daň na alkohol a ostatné produkty, že to by sa malo zrušiť. Ja by som bola za. Uvidím, čo ostatní kolegovia navrhujú. Pán Kariš potom navrhol niečo ohľadom terminológie Máme tu legislatívu ohľadom národného a medzinárodného učiteľníctva. Myslím si, že legislatíva v oblasti daní by nemala podliehať účtovným pravidlá. Účtovné pravidlá nie sú rovnaké v členských krajinách a IES a IOS sa neaplikujú vždy rovnakým spôsobom vo všetkých spoločnostiach, takže podľa mňa najlepšie by bolo, keby sme tu nemali uh, tento link na pravidlá účtovníctva, ktoré by nám situáciu skomplikovali. Ešte niekoľko slov, pán predseda. Prepačte, že hovorím tak dlho, ale mala som toľko pozmenujúcich návrhov a toto je jediná príležitosť mať diskusiu v rámci výboru, takže musím to spomenúť. Ďalší balík pozmenujúcich návrhov spojených s s administratívnymi otázkami a s kontrolnými postupmi. Jeden pozmenujúci návrh, ktorý vyzýva, aby tu bol vytvorený centrálny európsky orgán, ktorý nielenže bude riadiť databázu, ale bude mať právnu pôsobnosť. Ja by som bola za to, ale neviem, či by sme mali mať skutočne či tu, či to bude skutočne právna pôsobnosť. Možno komisia mo- by mohla riadiť databázu, bolo by to v dobrých rukách. Na toto sa môžeme pozrieť spolu s ostatnými spravodajcami. Myslím, že to bol pán Ole Schmidt, ktorý navrhol túto myšlienku fóra, ktorá už existuje. Je to dobrá myšlienka, pretože je to príležitosť pre členské krajiny a komisiu, aby diskutovali a možno vyriešili niektoré problémy, ktoré existujú. Potom jedna z vecí, ktorú musím naozaj prediskutovať, a je to článok 131 reviznej doložky. Mám aspoň 10 pozmeňujúcich návrhov v tomto smere. V návrhu komisie sa hovorí, že hodnotenie sa robí po 5 rokoch. Mnohí kolegovia chcú, aby toto boli 3 roky. Ak to chcú všetci, tak potom ja s tým budem súhlasiť ako spravodajkyňa, ale nemyslím si, že je to múdre, pretože hovoríme o daňových otázkach. Máme tu rok výnosov, rok, daňov, kedy sa podávajú daňové priznania, kedy sa dane platia a potom, kedy sa robí audit. Čiže po troch rokoch nebudeme mať dosť informácií, hlavne keď hovoríme o nových formách zdaňovania. Nebudeme mať dostatok informácií, aby sme skutočne mali dobrý základ na analýzu. Čiže mm, môžeme sa mm, s týmto obrátiť na komisie, ale podľa mňa to nebude užitočné z politického hľadiska, takže poprosím kolegov, aby to zvážili, aby sme sa držali tých piatich rokov. To znamená, že budeme schopní analyzovať dopad externých faktorov, čo by sme neboli schopní, ak by sme vychádzali z jedného roka, kedy máme rozličné e, roky na porovnanie, aký je efekt, aký je hospodársky rast a ostatné faktory. Podľa mňa potrebujeme 5 rokov. Po druhé, obsah reviznej doložky. Každý chce niečo dodať a ja tiež, ja som dodala 4 veci na zoznam veci, ktoré treba riešiť v revízii a v e, analýze. Ak by som akceptovala všetky návrhy, tak by sme mali 14 rozličných oblastí, ktoré je potrebné pokryť. A podľa mňa toto nebude veľmi dobré, čiže potrebujem sa o tom s kolegami porozprávať a pokúsiť sa o kompromis. A potom na záver, pán predseda, tu máme otázka delegovaných aktov. Viacerí kolegovia navrhujú, aby články, ktoré riešia delegované akty, dali parlament na rovnakú úroveň s radou. Toto vyzerá dobre, v princípe som za, ale máme medziinstitucionálnu dohodu, takže možno spolu so sekretariátom uh, sa na to potrebujeme pozrieť a uvidíme, či pozmenujúce návrhu, návrhy sú v súlade s tým. To Podľa mňa nie a v tom prípade nebudeme schopní tieto návrhy akceptovať. Takže, pán predseda, toto sú tie najdôležitejšie body. Prepačte, že som hovorila tak dlho. Dúfam, že to nebolo príliš technické. Táto téma ale technická je. A ak máme o tom diskutovať, tak e, potrebujeme poznať podrobnosti. Ďakujem pekne a veľmi rada si vypočujem reakcie zo strany kolegov alebo nejaké vysvetlenia, ktoré majú k svojim pozmeňujúcim návrhom. Ďakujem. Za komplexné zhodnotenie pozmeňujúcich návrhov ukazuje to, že máme, bohužiaľ máme málo času a preto všetky žiadam, aby sa vydrali stručne k veci. Ako prvý dostanú slovo tieňoví spravodajcovia a v mene SAD. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. A hovorím mene kolegov, ktorý musel odísť do Paríža. Ďakujem pekne spravodajkyni pani som za to, čo uviedla a rád by som vám povedal niečo k pozmeňovacím návrhom, ktoré boli predložené. Po prvé, fakultatívny alebo povinný charakter spoločného daňového základu. Ja už som svoje stanovisko vyjadroval, keď sme mali minulé výmenu názorov, ale znova to chcem vyjadriť, pretože kolegovia všetci si musia uvedomovať, aké rizika prináša opcionálny systém. Takýto systém by mohol fiškálne príjmy členských štátov, rozpočtové príjmy členských štátov eh, veľmi obmedziť. Hm, keď nie všetkých, tak aspoň niektorých, pretože je jasné, že podniky, ktorým nový systém umožní platiť menej daní, že si tento systém vyberú. Pokiaľ ide o moju osobu, ja eh, nechcem byť diablov advokát ako komisia ktorá vo svojom vyhlásení nehovorí o dopadoch e, občného systému na rozpočty štátov. Snažíme sa vymaniť z európskej krízy, ktorá je bezprecedentná a je tu teda obrovský tlak na členské štáty, na znižovanie deficitov rozpočtov a fakultatívny systém by teda bol nezodpovedným z hospodárskeho aj z politického hľadiska. Mrzí ma teda, že niektorí kolegovia z EPP a z ALDE, ja viem, že títo nie sú proti systému opcionálnemu, e, takže e, oni chcú, aby e, tá fakultatívnosť alebo povinnosť podliehala ďalšiemu vyhodnoteniu. Ja som za to, aby bol naozaj povinný systém, v rámci posilnenej spolupráce je zrejme, že pokiaľ ide o jednomyselnosť v rade, že táto sa nedosiahne. Pokiaľ ide o povinný systém, viaceré členské štáty už viedli svoje námietky, ale my ako Európsky parlament musíme v konzultačnom konaní byť ambiciózni a nesmieme už odteraz nejako predpoklad, čo sa udeje v Rade. Pokiaľ ide o EPP, návrh tejto skupiny Toto je naozaj veľmi radikálny návrh. Keby si mohli vlastne tú konsolidáciu zvoliť e, samotné podniky, toto by mohlo mať negatívne dopady na príjmy členských štátov. Je povinné stanoviť kritériá e, kritériá stanovovania spoločného daňového základu. Pokiaľ ide o rozdelenie eh, tých konsolidovaných príjmov, pani Asaja z EPP navrhuje, aby sa faktor obratu eh, vyčiarkol toto podľa mňa ale nie je dobrý návrh. Ja chápem logiku týchto pozorovacích návrhov, ale neviem, aká by bola tá uh, ideálna formulka, aby sme sa vyhli daňovým únikom. Musíme o tom spoločne diskutovať. Bez ohľadu na to, akú formulu na záver vyberieme, v každom prípade bude potrebné e, predpoklad určitú revíziu, respektíve zmenu e, tejto formulky e, pri revízii smernice. Takže súhlasím s kolegami, ktorí požadujú, aby sa to udialo o 3 roky a nie o 5 rokov. A ešte posledný bod. Ten sa týka zdaňovania spoločnosti, keďže CCCTB nie je skutočným pokrokom. Je potrebné, aby bolo na úrovni EÚ určité minimálne zdanenie, tak aby sme sa e, vyhli e, nejakým nerovnakým podmienkam medzi členskými štátmi. Zelení a GUE predložili pozmeňovací návrh, pokiaľ ide o fixáciu. Pán Lambert navrhuje tiež vytvorenie určitej e, dane pre európske spoločnosti. Je tam sadzba 5 Ja osobne e, nechcem stanoviť minimálnu sadzbu. Ja navrhujem určitý mechanizmus pre európske spoločnosti tak eh, aby došlo k eh, efektívnemu zníženiu eh, zdanenia. Dúfam, že pani Tyson si vypočuje moje návrhy a návrhy kolegov a dúfam, že budeme mať serióznu diskusiu o týchto otázkach na zasadnutí tieňových spravodajcov. Ďakujem pekne v mene socialistov. Thank you. Um... Ďakujem pekne. No a Silvi, teraz máš slovo ty. Ďakujem pekne, Eduard. Ďakujem všetkým, budem stručná. Marian už hovorila dosť detailne. Myslím, že sa naozaj e, zaoberá touto otázkou seriózne. Máme tu veľa pozmeňovacích návrhov, takže nechcem sa strácať, e, pokiaľ ide o detaily. K mojim návrhom chcem povedať len dve veci. E, poprvé, áno, myslím si, že musíme takúto úvahu rozbehnúť, tak aby každý prevzal svoju diel zodpovednosti. Podľa mňa ide o otázky vnútorného trhu. Takže ten nápad, aby boli rôzne legislatívy v rámci EÚ, to sa mi vôbec nepáči. Je dôležitý spoločný pokrok v oblasti, kde veľké podniky, ktoré obchodujú vo viacej členských štátoch, aby to bol zjednodušený systém, aby Európska únia bola zvonku vnímaná ako naozaj jednotný celok. Ak sa nám to nepodarí, tak je potrebné snažiť sa hľadať, e, v čom spočívajú tie problémy. Ja som otvorená e, všetkým formám, ale je dôležité, aby sme dostali tým cieľom a aby ten systém bol dobre pochopiteľný, keď budeme zavádzať rôzne eh, stropy, kto bude v systéme, kto bude mimo, tak to bude absolútne neprehľadné a Európska únia naozaj teraz je veľmi postihnutá takýmito komplikovanými pravidlami. Čiže chcem upozorniť na to, že sa vyrokúva medzinárodná dohoda, ide o pakt Euro plus a ide nám o to, aby sme mali koherentnejší prístup k rozpočtovým otázkam. Takže členské štáty, pokiaľ ide o tie rôzne nástroje, tak e, tam tie nástroji, tam, tam tie e, názory je potrebné čoraz viac e, zbližovať. Ďakujem pekne komisii za to, že prišla s týmto návrhom. Ďakujem Marian za to, že sa tohto návrhu tak dobre zmocnila. No a dúfam, že sa nám podarí spoločne dopracovať k nejakému kompromisu. Táto téma podľa mňa je potrebné na ňu nazerať nie ideologickými očami, ale pokiaľ ide o rozpočet, toto často bola téma tabu a to podľa mňa nie je opodstatnené. Je potrebné, že tu máme povinnosť oči voči členským štátom, aby sme dosiahli pokrok v tejto oblasti. Nemôžeme povedať, že to je zložité, že kompromis sa dosiahnuť nedá. Budeme ho musieť hľadať všetci zo všetkých e, síl. Ďakujem pekne. Thank you, Sylvie. It's, uh... No a teraz ich ostrejček. Ďakujem, predseda. No, ja si veľmi dobre uvedomujem, že máme nedostatok času, takže sa pokúsim vyjadriť to čo najstručnejšie. Ďakujem veľmi pekne pani Tyson za jej vysvetlenie. No a Dovolte mi zdôrazniť dva, dve veci. Jedna z nich je pre mňa nejaká neprekročiteľná hranica tohto návrhu a druhá je len stanovisko, ktoré požiadala pani Tyson. A prvá vec, či to má byť dobrovoľné alebo povinné, ja som veľmi rád, že pani Tyson berie vážne náš návrh, že CCTB by mal byť eh, dobrovoľný návrh a pre mňa, tieňového spravodajcu ECR, eh, e je to neprekročiteľná hranica v rámci tohto návrhu. No a druhá vec, čo som slúbil vysvetliť, je, ako dlho, malo, ako dlho malo, malo trvať hodnotiace obdobie. No a z praktických a logických dôvodov chápem, že 5-ročné obdobie je dostatočné. Ďakujem pekne. Filip, nech sa páči, ďakujem pekne. Ďakujem pekne eh, spravodajkyni za veľmi vyčerpávajúci úvod a, a seriózny prístup. Chcel by som sa venovať pár dôležitým bodom, hlavne tým najdôležitejším teda. No, poprvé, vlastné zdroje EÚ budú možno len vtedy, keď z dlhodobého hľadiska sa na to budú podielať všetci, ale netreba ustupovať, hlavne keď sa pozrieme na výdaje EÚ. Tretia najväčšia položka sa týka rámcových programu pre výskum a vývoj. Z toho profitujú podniky. No a preto je logické, že aj dlhodobo podniky musia prispievať k rozpočtu EÚ. Pre mňa je to logické. Či by to mala byť, či by to mala byť červená línia, neviem, ale v každom prípade treba ísť týmto smerom. Po druhé, Ako otázke minimálnych a daňových sadzieb. Možno to je problém s základom, ale ale treba preskúmať všetky možnosti. Ak pochybujeme o tom, či je politicky vhodné snažiť sa o minimálne sadzby, tak ja tvrdím, že práve kvôli tomu, že členské štáty majú veľké finančné problémy, treba vyvinúť maximálne úsilie, aby sme zaistili, že to, čo treba zaplatiť, aj zaplatené bude a to, čo najefektívnejšie. Predovšetkým treba zredukovať nekalú hospodárskú súťaž medzi členskými štátmi. A preto myslím, že je dosť dôvodov postupovať rýchlo a nepomaly. A teraz sa k tej rozhodujúcej otázke dobrovoľne alebo povinne. Ja musím povedať, že stále nechápem, na čo je nejaký dobrovoľný systém bol by to systém nejakých 28 eh, podielov, to skutočne nie je prospešné pre spoločný, spoločný konsolidovaný základ dane. A preto je jasné, že potrebujeme povinný systém. Ja súhlasím s tým, čo tvrdíte, keď hovoríte, že že eh, treba to zmeniť. A náklady na prechodcu môže byť obrovské. No a to chápem. No a preto som povedal, bez toho, aby som bol veľmi špecifický, že náuhovým systémom len pre tých veľkých aktérov No a potom uvidíme, a súhlasím tým, čo hovoríte, ako to bude fungovať. Ak akceptujete, že minimálne pre niektorých hráčov tento systém by bol povinný, tak súhlasím s dlhším prechodným obdobím alebo napríklad 5 rokmi na hodnotenie, ale keď poviete, že, že bude to len dobrovoľné a bude to dlho trvať revízia kontrola, tak nemyslím, že to prinesie veľký úžitok. úžitok čo týka vzorca, tak myslím, že všetky tri prvky sú platné. Ja nechápem, prečo by predaje, lebo predaj nemá byť relevantný ako faktor, je to jeden z faktorov, ale je dôležitý. No a preto myslím, že návrh komisie je rozumný. Takže ja želám, aby ste boli odvážni. No a Jeden z kľúčových, eh, z kľúčových, jedna z kľúčových požiadaviek eh, je, sa týka povinného systému, o všetkom ostatnom sa dá hovoriť, ale nevieme, na čo potrebujeme systém, ktorý by nebol záväzný pre nikoho. A použi- využívalo by to bola veľmi málo ľudí. A desiatky miliónov eur, ktoré sa každoročne ktoré veľké korporácie vydajú na to, na to žonglovanie medzi rôznymi uh, systémami, môže byť využité, môžu byť využité na uh, transformačné náklady. Ja dokonca myslím, že to bude uh, lacnejšie ako fiskálna alebo finančná optimalizácia. Dobre, ďakujem pekne. No a myslím, že máme ešte 10 minút a preto žiadam všetkých, aby sa vytrhli veľmi stručne. Dirk Epping ako prvý, e, pán predseda. Poviem to veľmi stručne. Návrh má samozrejme množstvo zaujímavých myšlienok, ale chcem poukázať na jednu, na jednu vec. E, proces e, prerozdeľovania spravodajkyňa sa v tom veľmi dobre vyzná. No a treba predísť tomu, aby to vedlo k nejakému fiskálnemu transferu, pretože malé krajiny, kde veľmi dôležité sú služby, tak ich príjmy by boli zredukované. Hovorilo sa to o troch kritériách. kritériách obrat je jedna z nich, no ale uprednostňuje to veľké a ten systém oprednostňuje veľké krajiny. No a No a pre malé krajiny však, ako napríklad pre Flámsko, kde je množstvo rodinných podnikov, tam je situácia iná ako v Holandsku, kde má sídlo veľa veľkých podnikov, tam je situácia úplne odlišná. No a preto treba vedieť, aké následky to bude celé mať, pretože my si nemôžeme strieľať finančný vlastný gól. No a teda nemôžeme vytvárať systém finančných transferov, ktorý je neproporčný a neprimeraný. No a na záver by som chcel sa spýtať spravodajky ešte jednu vec. Národné parlament neudeli veľa žltých kariet a preto by som sa rád spýtal, čo si spravodajky myslí o tom, pretože ide o členské štáty, ktoré politicky zohrajú dôležitú úlohu. Preto je podľa mňa správne, aby systém zostal dobrovoľný a nie povinný. A teraz Ole Schmidt. Ďakujem pekne. Pán predseda, pán Epping používa skutočne veľmi ostré slova. no a myslím, že to veľmi, toto celé je veľmi citlivá záležitosť a spravodajkyňa má vyvážený nást, e, pohľad na vec. Súhlasím s pani Gulák, ale možno treba e, prijať prvý alebo urobiť prvý krok predtým, než začneme robiť ďalšie. A chápem kolego, ktorý má veľmi taký odvážny postoj. Tak spravodajkyňa sa podľa mňa presadí. Ja som spravodajca v IMKU. No a ja podporujem doložku Optim. Ďalšia vec. Proporcionalita konsolidovanej, konsolidovaného základu dania. No a súhlasím s Dirkom. No, sú tam aj spoločnosti. No a pán Ludvigsen, kolega zo Švédska, predložil pozmeňujúci návrh o tom. No a ak zakážeme predaj, tak výsledok bude úplne iný. Ja by som si rád vypočul komisiu, pretože toto je, ako vieme, veľmi citlivá otázka, pretože výsledok pre jednotlivé krajiny a finančný, ministrov finančných vecí vysvetľujete tento systém a myslíte, že to je vodný systém pre malé krajiny, pretože vieme, že sú dopadové štúdie, ktoré hovoria, že malé krajiny budú zasiahnuté návrhom komisie, takže to sú moje stručné pripomienky. Ďakujem pekne. Eliza, chcela si niečo povedať ešte? Áno, vo vlastnom mene. Áno, ja Ďakujem pekne, ja chcem vyjadriť a povedať následovnú vec. Niektorí kolegovia to už povedali. Nachádzame sa skutočne vo veľmi citlivom období a momente a chápem, že Marian Tyson tvrdí, že momentálne by mala mať prioritu harmonizácia daňového základu, ale ja sa pýtam nasledovnú vec harmonizácia daňového základu, ale s jasným daňovým rámcom v celej EÚ. Na dobrovoľný systém, na to, aby sme to za, starčili. No a ja sa pýtam, vieme, aké to bude mať dopady pre daňové príjmy mnohé krajiny z EÚ. No už môžem povedať viacero vecí v mojej krajine. Je 20 najdôležitejších podnikov a tie už sa odsťahovali. 19 z 20 sa už odsťahovalo. Do Holandska. Pretože tam majú daňové výhody, alebo ich hľadajú. Dá sa dosiahnuť pokrok v takejto citlivej otázke, keď súčasne vypracujeme dopadové štúdie o tom, čo spôsobia tieto zmeny z hľadiska rozpočtovej rovnováhy jednotlivých členských štátov, pretože táto fáza je mimoriadne kritická. Ja osobne som za harmonizáciu daňového základu, ale v rámci dobrovoľného systému. A keď nebude daňová harmonizácia, tak sa veľmi obávam, aké to bude mať dopady a pre mňa je preto dôležité, aby komisia predložila dopadovú štúdiu, aby sme naše rozhodnutia mohli príjmať na základe skutočnosti faktov. Ďakujem pekne. A ďalší, ďakujem pekne. Je len pán, pán, pár príspevkov. Nie je Tomasa Hendlera, ktorý je naše tým spravodajca, ale bohužiaľ dnes nemohol prísť. Najskôr by som chcel poďakovať Mariane za komplexné, komplexný úvod k pozmeňujúcim návrhom. Párkrát sme to zazneli na, no, na úvod, by som chcel e, povedať niečo k harmonizácii alebo minimálnemu zdaneniu. Pre nás je dôležité, a už to aj zaznelo tu, je to dôležité, aby sme zabránili daňovým únikom a daňovému dumpingu v rámci EÚ. Pre nás je táto téma veľmi dôležitá. Ja v tom súhlasím s kolegyňou, ale myslím tiež, že sa treba snažiť spoločne to riešiť a dôležitejšia ako harmonizácia je pre nás, dôležitejšia ako harmonizácia je pre nás to, aby to bol záväzný princíp. A keď myslíme, že je dôležité, aby komisia postupovala v tejto veci, je dôležité, aby v konečnom dôsledku to bolo účinné a nedalo sa to obchádzať. Takže záväzný systém, povinný systém je pre nás veľmi dôležitý. Podporíme všetky návrhy v tomto smere. Áno, a posledná vec, hovorila to Mariana, v rámci definícií, definícia podľa zamestnávateľa, teda zamestnanca, ide nám o to, o určitú jasnosť a tu Momentálne existuje Existuje približne 20 definícií toho, kto je zamestnanec a kto nie. Sú to aj SZČO, časte to závisí aj od výšky príjmu. To je problematické, ale nie je ani také iluzórne k jednej definícii, pretože Eurostat má definíciu zamestnanca. No a naše pozmeňujúce návrhy sú zamerané na tieto definície. No a čo považujem minimálne za, za, za to, o čom treba hovoriť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz zástupca komisie. Prosím vás tiež o maximálnu mieru stručnosti. Ďakujem pekne. No, ja myslím, že spravodajkyňa zhrnula veľmi dobré otázky z hľadiska komisie. Súhlasíme s tým, že je viacero oblasti, kde ste navrhli niektoré pozmeňujúce návrhy, napríklad identifikácia sa zbyť, či to je povinné alebo nie, či to je konsolidované alebo nie. To sú také kľúčové principiálne otázky. Myslím, že viete, prečo si nemyslíme, že treba mať minimálnu sadzbu dane. Spravodajkynia hovorila o problémoch s právnym základom. A povinný, dobrovoľný, tiež poznáte argumentáciu komisie. Je zaujímavé, že v rámci návrhov sa ukázalo, že niekto hovoril, že by to malo byť povinné pre uh, skupinu podnikov, niektorí hovorili o veľkých podnikoch. Komisia skúmala viaceré spôsoby obmedzenia toho povinného prvku. Nechceli sme, aby to bolo povinné pre všetkých, pretože je veľa spoločností, ktoré nikdy nebudú sa venovať čezraničnej činnosti, ale aj tak myslíme, že je problematické zaviesť to pre skupinu podnikov, pretože treba nájsť definíciu, to na čo to vzťahuje, na čo nie. A rovnako prechod z jednej kategórie do druhej, pretože poviete, že sú to, že to platí pre veľké spoločnosti, tak to môže byť negatívny stimul na rozširovanie malých podnikov. Komisia si myslí, že dobrovoľný systém je stále najlepší. Ak by sme zaviedli povinný systém, tak parlament by veľmi prísne skúmal subsidiaritu. Také všeobecnejšie poznámky, ktorých hovorila spravodajkyňa, to bola posunená spolupráca a nejaké menšie skupiny Nož ja podporujem spravodajkyňu a je to právna otázka a my nevyužívame poslednú spoluprácu ako nejakú poslednú záchranu. A, takže komisia nenavrhuje a, opatrenia pre členské, niekoľko alebo skupinu členských štátov. To sú práve tie členské štáty. No a, a parlamentom potom môže schváliť alebo nie. Ďalej niektoré veľmi detailné technické pozmeňujúce návrhy. Nemôžem to teraz sa celé prejsť, ale ak chcete s nami hovoriť alebo s službami komisie o tom, tak vždy vám radi vysvetlíme, prečo niečo robíme a niečo nie. Inak by som chcel len povedať, že sme veľmi radi, že o túto tému je taký veľký záujem. No a dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť konsenzus v tom, aké pozmeňujúce návrhy e, príjmete, nie, a čo potom komisia zváži. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem pekne. No, teraz e, ďalšieho rečníka tiež požiadam spravodajkňu o stručnosť. Ďakujem veľmi pekne všetkým kolegom, ako aj zástupcovi komisie. Tri veci, na ktoré by som chcela reagovať. Pán Epping sa pýtal, ako sa staviam k tej žltej karte zo strany 13 národných parlamentov. Ide o 9 členských štátov, ktorých sa to týka. Dva parlamenty sa týkajú subsidiarity a žiadajú pozmenenie toho návrhu. Ale keď sa pozrite na aspekt subsidiarity tejto otázky, a ja s pánom Eppingom tu priskutujem bilaterálne, ja som to celé študovala, ja som prav, právnička a preštudovala som si jednotlivé články. Konzultovala som aj ďalších právnikov, Pozerala som sa na judikatúru a myslím si, že komisia má pravdu, správne zvolila svoj prístup. Subsidiarita chce, aby sa konalo na európskej úrovni v proporcionálnej miere, preto vystáva otázka, do akej miery až zájdeme, kam až zájdeme, pokiaľ ide o daňový základ a sadzby. Takže myslím, že tieto veci sú ošetrené. Myslím, že mám v rukách dobré argumenty, aby sme vyvážili tie výhrady, ktoré viedli národné parlamenty. Potom tu bola otázka príjmov pre členské štáty ak to bude povinné, že tam sú nejaká minimálna daňová sádzba, v opačnom prípade, že to bude negatívne pre rozpočty členských štátov. Pani Ferrera, ja si myslím, že väčšina členských štátov to vníma presne opačne. Budú majú pocit, že budú mať väčšiu mieru kontroly, pretože príjmy z dane z príjmov právnických osôb sú veľmi dôležité pre členské štáty. A keď sa pozriete na naše zodpovednosti, naše právomoci a na subsidiaritu, myslím, že máme naozaj v rukách veľmi dobré argumenty na to, aby sme to presadili, pretože členské štáty nič také sami s vlastnou činnosťou nedosiahnu. Je potrebná harmonizácia daňových základov. Možno tu bude konkurencia medzi členskými štátmi a vystáva otázka, či táto konkurencia bude škodlivá alebo nie, ak bude poškodzovať vnútorný trh. V tom prípade to bude argument pre nás, aby sme povedali, že to je problém vnútorného trhu a že otázku daňových sadzieb riešiť musíme. Ale momentálne nemusíme zachádzať až tak ďaleko. Uvidíme, ako sa situácia vyvinie. Na záver otázka definície zamestnanca. GUE to nastolilo. Ja viem, že sú tu rôzne definície v Európe a že je to problematické napríklad v hraničných oblastiach, pokiaľ ide o slobodu poskytovania služieb napríklad. Toto je ale vec, ktorú je potrebné riešiť v sociálnej legislatíve. My tu hovoríme o zdaňovaní spoločnosti a na tomto fóre nevyriešime tú nekonečnú diskusiu o tom, kto je a kto nie je zamestnanec. Toto je potrebné riešiť v rámci sociálnej legislatívy. Pokiaľ ide o túto otázku, myslím, že naša správa nie je náležitá na jej riešenie. Takže ešte raz ďakujem všetkým Sekretariat by možno mohol byť napomocný pri zorganizovaní zasadnutia. S tými spravodajcami potrebujeme eh, tlmočenie istotne, lebo je to veľmi komplikovaná otázka. Hlasovanie v Ekone bude 6. februára. Plén bude, v plene to bude eh, na druhej marcovej plenárke. Dobre, tie ďalšie body, na to máme asi iba 36 minút, preto by som povedal, že ďalšie body by sme mohli prebrať spoločne. Samozrejme, že vystúpia obaja správodajcovia. Prvou témou je bod číslo 5, posilnosť spoločenského rozpočtového dohľadu členskými štátmi, ktoré majú závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou v eurozóne alebo sú takými ťažkosťami ohrozené. Spravodajcom je tam Jean-Paul Gozes. Šiestým bodom je, sú spoločné ustanovenia o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne. Takže najskôr dostane slovo Jean-Paul, nech to stručne odprezentuje. Ďakujem, pán predseda. Áno, pokúsim sa byť stručný, pretože o 18.30 je zasadnutie koordinátorov nášho výboru a výboru AFED o návrhu zmluvy. Takže vy ste povedali, že tento text nadvezuje na 6 balík, ktorý parlament schválil v septembri 2011. Komisia predložila 23. novembra dva dokumenty. Poprvé úprava návrhu rozpočtu. Tam ide o zlepšenie E, rozpočtovej disciplíny v členských štátoch a potom druhý návrh sa týka hospodárskeho rozpočtového dohľadu nad členskými štátmi, ktoré majú závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou e, v eurozóne alebo sú takými ťažkosťami ohrozené. A ja som teraz som pre tú druhú e, problematiku. A dlhová kríza sa týka viacej členských štátov eurozóny. Mnohé museli požiadať e, o finančnú pomoc mimo EÚ. Máme tu samozrejme EFSF, máme tu EMS. A máme tu aj ďalšie finančné inštitúcie, ako napríklad MMF. Šesť členských štátov momentálne má problémy e, s splácaním dlhov a požiadali o financovanie z niektorých eh, zdrojov. Tri členské štáty sú mimo eurozóny, ale sú členmi Európskej únie. Eh, je to Lotyšsko, Maďarsko a Rumúnsko. A eh, tieto rozpočtové problémy sa to týkajú krajín mimo eurozóny. Zvyšné krajiny Portugalsko, Grécko a Írsko e, sú členmi eurozóny a ich situácia e, spôsobila naozaj vážne medzinárodné napätie, ktorého sme svedkami. Takže môžeme povedať, že krajina eurozóny, ktorá má problém s dlhmi, že je potrebné eh, dohliadať eh, nad ňou, pretože to má dopady na celkovú situáciu v eurozóne. Jeden z kľúčových návrhov dokumentu, eh, to je možnosť pre komisiu, aby posilnila dohľad na členským štátom, ktorý má vážne ťažkosti, pokiaľ ide o finančnú stabilitu Vzhľadom na časové limity budem naozaj veľmi stručný. Ja osobne podporujem princíp, ktorý e, táto úprava posilňuje, teda, že účasť v menovej únii e, znamená, e, že problémy jednoho členského štátu sa môžu preniesť aj na ostatné. Budeme samozrejme musieť hovoriť o modalitách, ktoré je potrebné uplatniť a o rozhodnutiach napríklad predloženia tohto nuteného dohľadu. Samozrejme, že toto ešte bude predmetom diskusie. Zároveň diskusia, ktorá sa otvára, pokiaľ ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá sa pridá k existujúcej zmluve, pokiaľ ide o pôsobnosť alebo súdnu príslušnosť, je dôležité, aby um, diskusia o týchto témach sa tým nenechala nejakým spôsobom rozhodiť, naopak, aby skôr tým bola obohatená. Pokiaľ ide o 6 balíček, toto sú nové dva dokumenty, ktoré spoločne predstavujú kompaktný balíček, pokiaľ ide o riadenie eurozóny a aj Európskej únie. Všetky tieto prvky majú spoločný cieľ a to, aby menová únia ktorá nie je dokonalá z ekonomického hľadiska, aby sme posilnili eh, jej pevnosť a súdržnosť. Takže keď eh, zohľadníme to, čo sa objavuje v zmluve, o ktorej hovoríme, nie je možné rozšíriť rámec komunitárnej metódy tak, aby určitý oponenti aspoň čiastočne mohli byť uspokojení v novom texte. Áno, kritici konštatujú, že tá zmluva, ktorú teraz pripravujeme, nie je nič iné než eh, šesť balíček. Takže prečo to neurobiť naopak? Prečo nepovedať, že tieto dva dokumenty by mohli obsahovať e, určité prvky obsiahnuté v zmluve. o ktorej sa teraz hovorí, pokiaľ ide o to, čo je v zmluve o fungovaní Európskej únie a ohľadom balíka šiestich legislatívnych opatrení. Kladiem si otázku, či ak transponujeme túto legislatívu, tak si môžeme položiť otázku, či existuje nejaké všeobecné právo, ohľadom spoločnosti a či by toto nebolo len nejakým akcionárskym činom, kde členské krajiny, ktoré sú súčasťou daného podniku, ktoré sú akcionármi, by sa rozhodli o spoločných krokoch. Za takýchto podmienok si hovorím, že parlament môže zároveň urobiť konštruktívnu prácu, novátorskú prácu a snažiť sa, aby tieto dve nariadenia doplnili balík šiestich legislatívnych opatrení a aby zariadili to, že zmluva, ktorá sa pripravuje, bola finalizovaná bez toho, že by to nejak poškodilo kohéziu a koherentnosť eurozóny. Ďakujem. Uh, Ďakujem pekne. Môžem vás poprosiť pani Ferreira, aby ste sa vyjadili k bodu číslo 6, lebo tieto dve veci spolu súvisia, súvisia, takže najskôr, aby prehovorili obaja spravodajcovia a potom budú tieňoví spravodajcovia. Áno, ďakujem. Veľmi rada urobím, ako ste povedali. Veľmi vítam to, čo povedal kolega Gozes. Myslím si, že on už načetol jednu naozaj podstatnú vec, ktorú je potrebné zdôrazniť. Viacerí členovia tohto výboru intenzívne pracovali na 6 balíku, na balíku šiestich legislatívnych opatrení a v tejto súvislosti sa nám podarilo dosiahnuť určitú rovnováhu, určitú rovnováhu so zohľadnením dopadov toho faktu, že naša eurozóna nie je dokonalá. Kolega Gozes to takto pekne vyjadril. Takže v nedokonalej menovej únii máme eh, viacero dôvodov pre renovahy, ktoré vznikajú, napríklad pokiaľ ide o deficit rozpočtu, pokiaľ ide o zahraničné zadlženie jednotlivých krajín a tak ďalej. Ja osobne som bola spravodajkyňou pre jeden čiastkový aspekt. Išlo presne o vyhodnotenie týchto nerovnovách a bola tam naozaj veľmi zaujímavá spolupráca. Vypracovali sme takú tabuľku, e, rôzne premenné, sme tieto tabulky zapracovali a tieto texty, ktoré tu máme pred sebou, tieto politicky spadajú pod prípravu novej zmluvy. A tieto dva texty do určitej miery redukujú 6 balík, pokiaľ ide o mechanizmy, ktoré majú byť veľmi prísnejšie, oveľa silnejšie, robustnejšie. Ide o kontrolu rozpočtu a kontrolu zadlženia. Zároveň však eh, preventívny komponent nadobúda na sile. Zároveň však ešte zatiaľ chyba koherentnosť medzi stredno a dlhodobým postupom od členských štátov, teda očakávame určité stredno a dlhodobé opatrenia a chýba tam koherentnosť e, v súvislosti s krátkodobým hľadiskom. A toto musíme ešte doriešiť. Musíme vytvoriť taký rámec, kde budeme naozaj schopní postupovať koherentne, konzistentne kontrolné mechanizmy, tie každoročné kontrolné mechanizmy, sankcie, ktoré s nimi súvisia, ktoré z nich budú vyplývať. Toto všetko je potrebné vniesť do určitej štruktúry. A toto vyplýva už aj z prác vykonaných, pokiaľ ide o 6 balíček. Takže ešte raz opakujem, nie je tu náležitá rovnováha. Preto som sa chopila tejto témy a zistila som, že niektoré témy ešte nie sú dostatočne rozpracované. Preto je dôležité, aby časový harmonogram v rozpočtovom konaní pre jednotlivé krajiny bol harmonizovaný. Toto je možno pozitívna vec, ale zároveň nie je garantované, že tu bude koherentnosť medzi odhadmi jednotlivých krajín Vychádza to z toho, že táto jednotnosť sa týka skôr toho časového harmonogramu než eh, štatistických eh, údajov, pretože tie zdroje sú často odlišné práve poukazujem na to, že je dôležité využívanie nezávislých inštitútov. Je to dôležité, aby sme získali potrebné informácie. Toto je samozrejme pozitívna vec, zároveň je však potrebné zabezpečiť, aby sme dosiahli ešte viac. Je dôležité, aby tieto zdroje informácií boli porovnateľné, aby boli spolahlivé, skutočne spolahlivé A dôležitá je koordinácia týchto zdrojov. A teraz inovácie. V prípade týchto textov je tu politické novú, má to priame prepojenie medzi Európskou komisiou a národnými parlamentami. Európska komisia môže národným parlamentom odprezentovať svoje stanovisko k situácii v krajine a národné parlamenty sa tým potom budú zaoberať. Toto je samozrejme veľmi inovatívna vec a preto je potrebné sa nad tým ešte zamyslieť. Ide tam aj o zodpovednosť členských štátov a ide tam aj o demokratickú legitimitu celého postupu. Táto legitimita musí byť garantovaná v priebehu celého postupu pokiaľ ide o rozpočtovú politiku. Samozrejme, že krajina musí mať možnosť príjmať politické rozhodnutia, a to aj v prípade, že krajina je oslabená. Ja viem, že to obmedzuje autonómiu krajiny, ale musíme naozaj vtedy také podmienky, aby sme zabezpečili, že dôjde k osvojeniu si zo strany krajiny, Teraz že tá krajina sama vypracuje určité návrhy na vymanenie sa z krízy. A to aj v prípade, kedy príslušná krajina diskutuje s ostatnými krajinami o tomto návrhe, kedy, návrhu, kedy sa vlastne nachádza v pozícii toho slabšieho. Tiež sa musíme zamyslieť nad tým, ako by sa mali spúšťať sankcie. Musíme sa zamyslieť nad tým, ako štatistiky členských štátov môžeme využívať a do akej miery môžeme využívať nezávislé inštitúty tak, aby sme tu mali integrovaný prístup. A preto je dôležité to, že cieľ Našim cieľom zo strednodobého hľadiska je hospodársky rast. Prosím, nezabudeme na to, že nám ide o hospodársky rast. Na to sa často zabúda, keď sa príjmajú rozhodnutia vychádzajúce zo štatistik. A ešte zo pár slov k správe kolegu Gozesa. Ak dovolíte, môžem to uvieť teraz, alebo si to mám ponechať na neskôr lebo pre mňa sú tam nejaké dôležité body. Áno, ak chápem vaše gesto správne, môžem pokračovať. Dobre teda. Takže pokiaľ ide o správu kolegu Gozesa, k tomu som ja tieňová správodajkyňa. Ja už som povedala zo pár vecí, ktoré sa týkajú nielen mojej správy, ale aj Gozesovej správy. Poprvýkrát sa sankcie uplatnia, keď sa nedržia ciele zadlženia. Mala by tu byť možnosť využiť štrukturálne fondy a škrtnutie štrukturálnych fondov ako dodatočná sankcia pre krajiny, ktoré ich využívajú, toto je podľa mňa veľmi negatívny krok. Štrukturálne fondy majú predsa za cieľ zabezpečiť, aby vnútorný trh, na ktorom sú v konkurencii členské štáty a kde pôsobia rôzne faktory, napríklad aj jednotná mena. Mm, Takže a v tomto priestore skrátka koexistujú krajiny s veľkými rozdielmi a fondom, pardon, cieľom tohto fondu je konvergencia konkurencieschopnosti členských štátov tak, aby mohli všetky krajiny obsiať, obstať v hospodárskej súťaži. A keď teraz vidíme, že v rámci eurozóny um, nerovnováhy narastajú, keď vidíme, že niektoré krajiny majú čoraz viac ťažkostí obstať v tej konkurencii, a keď tejto situácii ešte škrtneme ako trest štruktúrálne fondy, tak to podľa mňa je absolútne iracionálne, je to hospodársky neudržateľné, pretože tých najslabších ešte raz potrestáme. A sú tu aj tak krajiny, ktoré nemajú žiadne konvergenčné fondy, takže pre tie by to trestom nebolo. Potom článok 21. Keď nejaká krajina má problémy, potrebuje určitý manevrovací priestor. Ale tento priestor sa veľmi obmedzuje, pretože komisia môže prijať rôzne rozhodnutia, dokonca aj rada môže pri rozhodnutie prinútiť krajinu požiadať o pomoc a využiť mechanizmy medzinárodnej pomoci. Aj tieto je ešte potrebné vylepšiť, tak aby tá pomoc bola naozaj pomocou na záchranu krajín. To sú teda tie dva aspekty, ktoré som chcela načrtnúť, ktoré sa týkajú správy kolegu Gozesa. Myslím si, že tu bude veľmi úzka spolupráca medzi ním a nami a komisiou, tak aby sme tento text mohli ešte vylepšiť. Ďakujem. Shadow. Tieňová spravodajkyňa pre túto správu je Marian, takže dáte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem veľmi stručná. A radšej by som počkala na pozmenujúce návrhy, aby som videla, ako sa pozerajú na tento návrh. Ale mám jednu kľúčovú otázku. Ukončili sme prácu na balíku šiestich legislatívnych opatrení po lete, to potom bolo schválené radou. Europlus bolo schválené radou, máme tieto návrhy zo strany komisii, špecificky sme o ne žiadali. A budeme mať novú zmluvu, ktorá by mala byť dokončená niekedy v tomto mesiaci. Je to taká komplexná sieť pravidel, že si kladiem otázku, či niekto e, tomu e, rozumie bez toho, že by mal zoznam toho, čo sa kedy urobilo. <clears throat> Musíme sa na to naozaj pozrieť a zabezpečiť, aby to dávalo zmysel, pretože inak budeme mať celú škálu pravidel, ktoré nebudú dávať zmysel a bez nevytvoríme skutočnú dôveru, skôr nedôveru a zmetok zo strany jednotlivých aktérov, pokiaľ ide o to, čo treba spraviť. Takže mám túto obavu. A po druhé, nová zmluva, pracuje sa na nej a ja som čítala poslednú verziu, ktorá bola prezentovaná, myslím, minulý piatok. Obsahuje zlaté pravidlá, ktoré by mali mať rovnakú zmluvu, e, silu ako zmluvy, podpora, potreba štruktúralnej rovnováhy a tu sa to má implementovať. Čiže keď sa pozrieme na to, ako to do seba zapadá, lebo je to veľmi komplexné, a tu by som teda komentár ukončila, pán predseda. Počkáme, uvidíme, aké návrhy budú predložené a potom budeme diskutovať o podrobnostiach. Správa k bodu 5. Áno, ďakujem pekne. Tieňovým spravodajcom k správe pána Gozesa. Po jeho stručnej prezentácii dovolte niekoľko drobných bodov z mojej strany. Najskôr samozrejme spomíname si na diskusiu ohľadom balíka šiestich legislatívnych opatrení a to nám vzalo väčšinu našej energie v posledných mesiacoch. Nevieme, či to bolo potrebné alebo nie, ale politicky naša skupina liberálov a tiež e, ja podporujeme prístup v tomto návrhu, ako aj spravodajca povedal, je to dobrý základ pre rokovanie. Je tu niekoľko kontroverzných bodov, ktoré som chcel komentovať. Jeden z nich myšlienka e, zrušenia európskych platieb alebo záväzkov krajín, ktoré mm, nerešpektovali spoločné pravidlá. O tomto sme diskutovali dlho v súvislosti s mojou správou o balíku šiestich legislatívnych opatrení a záver bol taký, že tu nie je podpora pre takéto opatrenie. Ja osobne a aj zelení iniciovali, sme iniciovali túto prácu, sme boli otvorení k tejto diskusie, pretože si myslíme, že ak budeme mať spoločné pravidlá, tak eh, prečo by niekto mal získať prostriedky, ak ich porušuje? Ja som z krajín, ktoré sú v zraniteľnej pozícii a chápem, že by sme mali odlišovať medzi krajinami, ktoré majú hospodárske problémy a krajinami, ktoré nerešpektujú pravidlá. Tie, ktoré majú problémy, by nemali mať odňaté e, európske prostriedky, skôr tie, ktoré nerešpektujú pravidlá. Môže sa to zvrhnúť, ak sa rada rozhodne pristúpiť k tomu negatívnym alebo nesprávnym spôsobom, čiže toto nie je tá najlepšia vec, ktorú môžeme urobiť, ale tejto diskusii sme otvorení a máme 8 tieňových spravodajcov, ešte hovorí pán predseda, dve minúty na každého. Prepačte, hovorí rečník, len stručne teraz k tomu, či komisia má toto kontrolovať alebo nie. To je naozaj veľmi tvrdá diskusia v mnohých parlamentoch. E, mali by sme sa držať komunitárnej metódy a podporiť komisiu v maximálnej miere, pretože toto bude tá najväčšia výzva a tu by som skončil môj príspevok. Ďakujem, hovorí predseda, pán Epping. Nie je tu. Dobre. Pán e, Sven Gigold, dve minúty. Možno využijem príležitosť na to, aby som predložil niekoľko pripomienok, ktoré sú menej technického charakteru. Som tieňový spravodajca pre posilnenú kontrolu a pre mňa toto je skôr ironická situácia, pretože momentálne mám pocit, že niektoré z týchto krajín potrebujú posilnenú solidaritu. A navrhované programy v podstate dávajú kontrolu inštitúcii, ktorá neúspela a neposkytla e, spolahlivé plány pre tieto krajiny. Čiže vlády v týchto krajinách neboli lepšie e, alebo nejako dobré a boli tam problémy aj v implementácii v Grécku osobitne, ale na druhej strane tiež eh, si musíme uvedomiť, že je tu problém um, toho riešenia. A toto, takáto je situácia. Zároveň čelíme dohode, o ktorej hovoril Jean-Paul, ktorá opakuje zvláštnym spôsobom veci, o ktorých sme už rozhodli a pripája nové prvky. Väčšina z nich mohli byť implementované v rámci komunitárneho práva, takže ja si myslím, že je to veľmi užitočná myšlienka, aby sme toto dali do návrhov a reintegrovali to, čo by sme v Nemčine nazvali stavba na čierno. Takže toto je dobré z demokratického hľadiska ale je jasné, že bez určitého vyrovnania, bez eh, toho, že budeme brať ciele 2020 vážne, a plniť si povinnosti, bude veľmi ťažké, aspoň pre nás, podporiť celú túto vec. len alebo preto, aby sa zlepšili demokratické pravidlá. Je preto veľmi dôležité byť špecifickejší o tom, ako rozličné záujmové skupiny a široká verejnosť je účastná na vytváraní e, tých plánov dohľadu a ako toto stransparentnísť plne pre verejnosť. Ja som veľmi skeptický ohľadom ustanovení, o tom, že všetky relevantné správy sú tajné, alebo teda dajú sa zverejniť iba ehm, ad hoc, mali by sme urobiť viac. Plná transparentnosť diskusí je potrebná a inkluzívnosť e, rešpekt jednotlivých programov je potrebná. Ďakujem. Posledný teňový spravodajca k správe GOZES je pán Čuntis. <clears throat> Ďakujem. Ja som teňový spravodajcom za GUE správe Guzes. Gozes. Nemáme už veľa času. Veľa sa už povedalo. No ja teraz poviem niečo aj k tomu druhému nariadeniu. A tieto dve doplňajú balíček hospodárskej riadenia. My sme hlasovali proti tomu, naša skupina bola proti. A keď to prečítame, vidíme, že aj tieto nové nariadenia idú rovnakým smerom. A k tomu môžeme povedať, že ani s tým nesúhlasíme. Je to zlá reakcia na krízu, a súčasne máme nové páky na vykonávanie tlaku nesociálnymi opatreniami. No a to by úplne zničilo európsky sociálny model. A teraz k diskusii a k obsahu. Vypočuli sme si oboch spravodajcov. No a pár pripomienok teraz. Poprvé, sú, existujú tam rozpory a problémy, o ktorých sa už hovorilo. Balíček a oba, obe nariadenia, aké aké zároky existujú teraz od všetkých, ktorí teraz rokujú po zasadnutí v decembri. Mám dojem, že vznikol nejaký závod alebo preteky o to, kto zavede najprísnejšie opatrenia. No a ďalšia otázka. Odkedy je MMF inštitúciou EÚ a zúčastňuje sa a hovorí alebo vyjadrujú sa k tomuto postupu. No a teraz ďalšia vec k tomu hovorila, že pani Ferrera, Grécko. Takže ak nikto nedržiava kontroly a opatrenia, čo to vôbec znamená? Necháme si to z opatrení, to je posledné opatrenia z úsporných opatrení. No v Grécku je to tak. A to, čo opatrenia zavádzajú, tú prísnu, ten prísny dozor, s tým sa stretávame každodenne príde trojka, kontrolóry, dozor, nový tlak, nový dozor, tvrdé opatrenia. Atmosféra, ktorá sa tým vytvára, tie neustále kontroly. Takže ak dodržíme nariadenie, tak komisia môže dozerať na niektoré veci. No a už trvalo pozerať na krajinu, pretože v podstate už nie je ani možný žiadny rast pomocou týchto opatrení. To sú moje spontánne, spontánne hodnotenia. No a myslím, že už sa ukázalo, že tento smer nie je správnou reakciou na krízu ani preventívne nič nespôsobí. Ďalší rečník. Dva minuty. Ďakujem pekne, pán predseda. Len dve minúty. Dovolte mi povedať, kolegovia, že máme problém, pretože minulý mesiac španielský minister financí povedal, že španielský deficit bude predstavovať 6 španielského HDP a teraz vieme, že nové ministerstvo hovorí, že tento deficit bude nad 8 národného alebo hrubého domáceho produktu. Tu nehovoríme o tom, či sme liberáli alebo keynesianci, alebo hovoríme o tom, či sme dobrou vládou. Musíme kontrolovať veľkosť verejného deficitu, pretože toto je pravdepodobne najväčšia výzva našej generácie. Nielen politicky, ale aj morálne musíme zabezpečiť to, že budúce generácie nebudú zadlžené Dovolte mi predložiť jednu myšlienku, ktoré predložím aj návrh. Pozmeňujúci návrh musíme posilniť kontrolu nad rozpočtom a kontrolu nad výkonom rozpočtu. Musíme zabezpečiť, aby výdavky do infraštruktúry boli podrobne analyzované v súlade s analýzou nákladov a výnosov Vrátim sa znovu k Španielsku. V Španielsku máme iba 45 miliónov obyvateľov a 52 obchodných letisk. Iba 6 z nich nie je stratových. V Nemecku je 82 miliónov obyvateľov a len 28 komerčných letisk. Možno, že je ich príliš veľa, ale v každom prípade v Španielsku Španielsko je tiež členom EÚ s viac kilometrami diálnic a všetky sú stratové. Nie je tu nákladná doprava, ktorá by spájala prístavy e, s, európskymi trhmi. Predložím teda pozmenujúce návrhy, kde budem žiadať o analýzu nákladov a výnosov v budúcich rozpočtoch všetkých členských krajín a mohli by sme sem zahrnúť nielen členské krajiny, ale aj niektoré veľké európske regióny, ktoré sú systematicky dôležité pre Európu. Ďakujem. Ďakujem poslanteňovi spravodajce Filip. Dve minúty, áno, ďakujem, Edward. Potrebujeme túto reguláciu, potrebujeme tieto nariadenia, všetky tieto príspevky a integrácia medzi komisiou a členskými krajinami sa musí regulovať. Nemôže to byť bez pravidel, tak ako tomu v súčasnosti je. Toto musí byť dôležitý, užitočný nástroj. A dva komentáre z mojej strany. Poprvé, k obsahu e, k obsahu tohto zefektívnenia rozpočtu. Toto je výborná príležitosť pre komisiu skontrolovať konzistentnosť národných rozpočtov aj podnárodných rozpočtov, a k tomu dôjde, a stratégie EU 2020. No ak teda chceme byť na investičnej strane rovnice, musíme to posilniť. A nemáme rovnaký právny základ samozrejme, ale toto bude výborné miesto, aby sme to urobili, kde komisia efekt, zefektívni rozpočet, rozpočet bude ho analyzovať a ak tam budú problémy ohľadom deficitov, tiež to môže prepojiť e, s cieľmi EU 2020. To bolo k obsahu, ale ešte teraz najväčší problém je um, demokratická mm, kontrola. Nadnárodné inštitúcie, komisie má nadnárodnú právomoc nad národnými vládami a parlamentami bez toho, že by sama sa zodpovedala niekomu inému ako hlavám štátov a vlád. Môžete povedať, že títo sú volení, áno, samozrejme, že sú, ale nikto v Belgicku keď sa premiér vráti, diskutuje o tom, čo robil e, premiér ako člen rady. Nie, nikde sa o tom nehovorí. Čiže nehovorte o tom, že toto je demokratická zodpovednosť či kontrola. Je tu jedna, jedno miesto, kde sú demokraticky zvolení ľudia e, zodpovední a to je tu na tejto pôde. Čiže v tomto zmysle by som povedal, že Európska komisia sa nezodpovedá, nie je volaná na zodpovednosť a keď Európska komisia komentuje národné rozpočty, tak vychádza z určitého myslenia ekonomického alebo politické. A vieme, že Európska komisia je politicky um, um, naklonená určitým smerom. Uh, Čiže keď komisia hovorí o konkurencieschopnosti, 90 e, z týchto prípadov sa hovorí o mzdách. A zatiaľ, čo konkurencieschopnosť závisí od iných faktorov. Keď vlády chcú investovať do iných aspektov konkurencieschopnosti, ako sú mzdy, komisia povie nie. Chceme nižšie mzdy a podobne. Toto je politická voľba my Nechceme mať centralizovaný orgán, ktorý bude diktovať členským krajinám niečo bez toho, že by sám musel čeliť dôsledkom svojich volieb. Čiže potrebujeme túto zodpovednosť a nikde v týchto e, nariadeniach sa to nenachádza. Chcete využiť spravodajcovia dve minúty na záver? Tak potom dodržíme zrejme čas ohľadom harmonogramu. Každá správa, prezentácia bude 28. februára a ten zvyšok ešte je taký flexibilný. Ah, um, Pokiaľ ide o ďalšie stretnutie, ďalšiu schôdzu, je to pondelok 16. januára v Štrásburgu. Ďakujem.